olej a odlesňovanie dažďových pralesov. Ako si pamätáte, my sme e, začali prácu na správe z vlastnej iniciatívy a dnes bude diskusia o návrhu správy predloženej pani Katarínou Konečnou, pani spravodajkyňou. Takže ja dám hneď slovo pani Konečnej, aby sme si vypočuli jej názor na túto tému. Prosím, máte slovo. Ďakujem, pane Ďakujem, pán predseda. Kolegyne a kolegovia, dovolte, aby som hneď na úvod poďakovala všetkým tieňovým spravodajcom za zápal a snahu nájsť riešenie tohto problému. My sme sa zišli a myslím, že sme na dobrej ceste nájsť kompromis, ktorý a zda na tomto výbore potrebujete a ktorý a zda potrebujú predovšetkým nielen občania v Európskej únii, ale aj občania na celom svete. Palmový olej a likvidácia dažďových pralesov sa totiž týka nás všetkých a môžeme si opakovane hovoriť, že je to okrajová téma, ale ja vám na číslach ukážem, ako zásadná téma to môže byť nielen pre budúci vývoj v oblasti CO2, ale aj v celom rade ďalších segmentov sociálnych, ekonomických a tak podobne. Dovolte, aby som veľmi poďakovala sekretariátu, ktorý nám s celou záležitosťou pomáha. Na začiatku všetkého boli v minulom roke, roku e, požiar v Indonézii v dĺžke 8000 km na viac než 2 miliónov hektárov dažďového pralesa, ktoré za 3 týždne vypustili do atmosféry viac, viac CO2, než zvládne Nemecko za celý rok. Od vypočutia NV, ktoré aj vďaka vám sa konalo, vtedy uplynulo už 9 mesiacov a dnes vám dávame na posúdenie návrh správy, e, ktorú by sme e, chceli predložiť. A je to podľa mňa pomerne rýchly a významný pokrok a určite ste sa na tom všetci podielali, pretože bez toho, aby koordinátori, ale aj vy ako jednotliví poslanci ste nám E, e, bez toho, aby ste nám dali podporu, tak by sa to neuskutočnilo. Aj komisia, treba povedať, e, sa číni a v, vo februári, podľa informácií, hoci písomných by mala predložiť správu o deforestácii a na konci roka 2017 aj správu o palmovom oleji. Budú to dva veľmi dôležité dokumenty, s ktorými by sme aj my chceli naďalej pracovať to, čo v tej správe či návrhu správy považujem za e, veľmi dôležité, sú dva silné, najsilnejšie momenty. Jednak odporúčanie bod 8 a bod 16. Bod 8 sa týka certifikačného rámca RSBO. Máme jedinečnú príležitosť a tento, táto správa iný prichádza vo chvíli, keď bude nasledovať e, revízia e, RSPO, a tá sa koná každých 5 rokov, takže v roku 2017 bude e, no, znovu a my môžeme iniciovať to, aby RSPO bol No oveľa e, dôveryhodnejším certifikačným rámcom, aby sme doň mohli dostať e, celý rad problematík, ktoré dnes nepokrýva, alebo nepokrýva tak, aby boli dostatočne dôveryhodné. A ja sa domnievam, že to má byť náš cieľ vo chvíli, keď si povieme, že nejaký certifikačný rámec potrebujeme, a ja dúfam, že to tak je. Zároveň by to mal byť certifikačný rámec, ktorý je vierohodný. To znamená, pre nás je, ide najmä o to, aby sa tam jasne povedalo, že produkcia palmového oleja nie je príčinou odlesňovania, ničenia rašelnísk a ďalších ekologicky cenných lokalít a nie je e, príčinou vzniku sociálnych problémov a konfliktov a umožňuje začlenenie malopestovateľov palmového oleja do systému certifikácie a zabezpečuje ich spravodlivý podiel na zisku. Samozrejme, ak nám dáte v pozmeňujúcich návrhoch ďalšie odporúčania a bude to reálne, tak my ich tam radi zapracujeme. Rovnako je podľa mňa pri palmovom oleji treba začať sa rozprávať o biopalivách, pretože biopalivá dnes v Európskej únii takmer z polovice spotrebúvajú necertifikovaný palmový olej a je určite dobre vedať si, či to bol presne ten smer, ktorým sme sa chceli uberať, keď sme prijali, sme predložili smernicu o biopalivách a keď sme sa domnievali, že robíme dobré životnému prostrediu. A pritom sa dnes ukazuje, že nie vždy sa všetko čo sa javilo pozitívne na začiatku, javí ako, teraz, ako pozitívne aj teraz pretože práve biopalivá sú dobrým príkladom toho, kedy niečo nepotrebujeme a napriek tomu to využívame a vlastne tým zneužívame celý systém. Ešte pred 15 rokmi v roku 2000 až 2001 bola ročná produkcia palmového oleja 24,3 miliónov tón. Dnes je to 65,495 miliónov tón. Ukazuje to, ako sa nám obrovsky táto spotreba zdvíha a treba s tým skutočne začať niečo robiť. V správe sme sa nesnažili byť až tak radikálni možno, ako by si niektorí predstavovali, pretože sme sa najmä snažili o to, aby to bola správa, ktorá nebude e, pretlačená násilím alebo pod vplyvom niekoľkých skupín, ale aby to bola správa, ktorú si osvojíme my všetci, aj tí, ktorí tu napríklad v nasledujúcich rokoch budú v tejto práci pokračovať a najmä tí, ktorí budú môcť situáciu s palmovým olejom zmeniť vo svojich eh, členských štátoch, pretože to, aby sme napísali radikálnu správu, ktorá však bude skôr plná prázdnych slov a hádzania viny na niekoho iného, to nám nepomôže. My teraz eh, chceme hľadať riešenie a preto sme tú správu napísali tak, ako sme ju napísali. A zda sa nám to podarilo, aby sme našli aj nejaký konsenzus ohľadom toho, čo robiť ďalej a aké kroky na to podniknúť. Ide nám v prvom rade o udržateľnosť, nájsť riešenie v dobe, keď sa palmový biznis presúva a to do Strednej Afriky a Latinskej Ameriky. To si treba povedať, my dnes nehovoríme len o Ázii, Indonézii, Malajsku, ale hovoríme aj o Strednej Afrike a Latinsko a Južnej Amerike, Strednej Južnej Amerike tam dochádza k tomu istému problému, aký sme videli v azijských krajinách. Pri súčasnom tempe odlesňovania totiž hrozí, že do roku 2020 môže zmiznúť až 98 nižinných pralesov, v ktorých sa bežne vyskytujú rôzne živočíšne druhy, napríklad orangutáni, orangutány, ktorým e, hrozí preto skaza. Nezabúdame ani na sociálne problémy spojené s palmovým olejom a som veľmi rada, že tento návrh správy obsahuje stanoviska výboru DV Agri a INTA. Tieto výbory by nám mohli vlastne pomôcť dotvoriť ten zelený celok toho všetkého, čo palmový olej pre spoločnosť znamená a aká zbytočná je veľmi často jeho spotreba a ako draho za ňu všetci platíme. Ja sa veľmi teším na pozmeňovacie návrhy, ktoré túto správu dúfam dovedú k dokonalosti, ako aj na ďalšiu prácu. A ako som povedala pred chvíľou, nejde nám o to, aby sme tu predložili dokument, ktorý bude prázdnym kusom papiera. Chceme vytvoriť dokument, ktorý nielen pre nás, ale aj pre komisiu a členské štáty bude akýmsi vodidlom toho, kadiaľ tá cesta palmového oleja môže viesť, ako môžeme ísť ďalej e, v prípade palmového oleja, ako postupovať e, ďalej v, pri riešení tohto vážneho socioekonomického problému, ktorý má zásadné dopady na životné prostredie. Ak hovoríme o plnení dohôd z Paríža a udržateľných cieľov tisícročia OSN, túto problematiku nemôžeme ignorovať, musíme ju riešiť. Ešte raz vám ďakujem a teším sa na dnešnú rozpravu. Thank you very much ďakujem. Takže teraz začneme to obvyklé kolo tieňových spravodajcov za jednotlivé politické skupiny. Takže začnem hneď a to pánom Číriom EPP, ktorý mi poslal konkrétny dokument. <coughs> Ďakujem e, pani e, Konečná, pani spravodajkyňa, vypracovali ste návrh správy z vlastnej iniciatívy, e, ktorý je veľmi vyvážený a týka sa to otázok, ako prispieva olej, palmový olej k odlesňovaniu. Vy ste tam počiarkli niektoré body, o ktorých ja chcem takisto hovoriť v pozmeňovacích návrhoch, tak aby sa tam ocitli ešte aj ďalšie body, o ktorých sa tam nehovorilo, napríklad príspevok Európskej komisie, kultivácia a expanzia soje a ďalších plodín, ktoré prispievajú k odlesňovaniu a to e, podobným spôsobom, ako sa napríklad odohráva v prípade palmového oleja. Treba podčiarknúť, že certifikačné systémy sú jednou z možností a takto ich treba vnímať, hoci je tu priestor na zlepšenie, pokiaľ ide o definície ich kritérií. Pozmeňovacie e, návrhy e, sa takisto e, zameriavajú na E, produkty, e, ktoré obsahujú palmový olej. A to e, v prípade, že takýto palmový olej pochádza z certifikovanej výroby. A teraz by som chcel dať slovo pánu Branenovi SND. Um, Ďakujem, pán predseda, a gratulujem pani spravodajkyni za vykonanú prácu, rovnako ako tieňovým spravodajcom. Palmový olej je naďalej nenahraditeľnou zložkou niektorých potravín a tie alternatívy, ktoré by mohli nahradiť palmový olej, by mohli mať ešte väčšie dôsledky e, pre ornú pôdu a efektívne využívanie polnohospodárskej pôdy. Palmový olej vyžaduje aj menej pesticídov než napríklad e, soja a ďalšie plodiny. A pre mnohých polnohospodárov vo rozvojovom svete je to jediná alternatíva e, pre e, polnohospodárskú výrobu, ktorá je zdrojom obživy. Samozrejme sú tu otázky dopadu palmového oleja na dažďový prales a zmenu e, klímy. Jeho výroba by mala byť taká, aby sa zabezpečili nulové dôsledky pre odlesňovanie. E, Európska únia by mala obmedziť dovoz palmového oleja, ktorý sa používa pre krmivá a výrobcovia by mali mať možnosť e, vybrať si e, medzi palmovým olejom, ktorý pochádza z udržateľnej výroby a inými e, prísadami, ktoré sa používajú na výrobu potravín. Teraz Európska únia reviduje svoju politiku v oblasti biopalív. O tom hovorila aj pani spravodajkyňa. 40 až 50 palmového oleja sa dostáva do surovín na výrobu biopalív Takže výroba biopaliu s použitím palmového oleja neprináša žiadny, e, žiadnu pridanú hodnotu a musí e, sa ukončiť e, ešte do roku 2020. A okrem toho sa treba zamerať na produkciu palmového oleja v rozvojovom svete, jeho účinky na používanie pôdy a práva ľudí, ktorí tam žijú, najmä malých poľnohospodárov a domorodých komunít to, výroba palmového oleja môže mať e, negatívne dôsledky aj pre e, vlastníctvo pôdy, pretože sa tejto pôdy zmocňuje buď štát alebo korporácie. Predsa len by sme požiadali našich kolegov zo Spojeného kráľovstva, aby ho hovorili občas pomalšie. Ďakujem. I'm going to speak very slowly. Ďakujem. Ja budem hovoriť e, pomaly, alebo povedzme svojim obvyklým tempom a dúfam, že to tlmočníci budú stíhať. Ja chcem poďakovať spravodajkyni za správu. Je to veľmi vyvážená správa. Myslím, že sa vyhla tým populistickým hyperbolám a zveličeniam, ktoré sa veľmi ľahko asociujú s palmovým olejom a vypracovala veľmi dobrý dokument a ďakujem aj pánu Branenovi za to, že poukázal na pozitívne eh, aspekty palmového oleja. Nebudem ich už teda opakovať. Treba sa zamerať na tie zásadné otázky, ktoré musíme riešiť a ja som veľmi rada tomuto a moja skupina bude veľmi aktívna v diskusii. Pokiaľ ide o správu v úvodných ustanoveniach, by sme chceli poukázať na to, že sa treba odkázať aj na to, odkiaľ pochádzajú tie štatistické údaje, Niektoré z nich by si totiž mohli protirečiť, takže potrebujeme mať dohodnutý súbor čísel, na ktorých sa všetci vieme dohodnúť. A pokiaľ ide o všeobecnú rovinu, ja e, z celého srdca podporujem odkazy na kolektívnu zodpovednosť. To by sme chceli posilniť, lebo tu nejde len o opatrenia v tých krajinách, kde sa palmový olej vyrába, ale aj opatrenia, legislatívne alebo aj dobrovoľné opatrenia zo strany spotrebiteľov v krajinách, ktoré palmový olej využívajú. Na to by sme chceli položiť dôraz. A hovorí sa tam o odlesňovaní a ja s tým do značnej miery súhlasím. Ešte k biopalivám nadväznosti na posledné diskusie vo výbore a na plenárnom zasadnutí ohľadom biopalív. Neviem, či sa nám pred rokom 2020 podarí obmedziť percento používania palmového oleja používaného v biopalivách, ale samozrejme tu sa zdôrazňuje mm, právom potreba, hoci tá E, súčasná komisia tomu nie je veľmi naklonená, uvažovať o tom, čo s biopalivami po roku 2020 v súvislosti s palmovým olejom. Takže treba pracovať aj s budúcnosťou palmového oleja v rámci tohto mixu. A komisia by v tejto oblasti takisto mala pracovať a vychádzať z tohto základu. Katarína má veľmi dobré chápanie rozdielov medzi rôznymi úrovňami certifikácia, to skutočne vítame, viem. A, a ja som teda e, toho istého názoru ako ona. Mali by sme predložiť jednu certifikačnú schému uznávanú všade tak, aby tomu ľudia mohli dôverovať, že skutočne kupujú udržateľný palmový olej. Mali by sme sa zamerať na dovoz 100% e, udržateľného palmového oleja do Európskej únie. Táto správa by to mala konštatovať. Nemusíme tam nevyhnutne udávať nejaký koncový dátum, ale mali by sme v každom prípade konštatovať, že to je náš cieľ, to nakoniec všetci chceme. Potom sú tu problémy s označovaním to je veľmi dlhý proces, to znamená, ako sa dostávajú tieto informácie k spotrebiteľom a pri palmovom oleji to takisto bude zložité, ale keď budeme mať politiku 100% udržateľnosti palmového oleja, tak sa to určite dostane k spotrebiteľom ako informácia. Ešte posledná myšlienka, keď hovoríme o odlesňovaní Nemáme skutočne definíciu, nie je ani medzinárodná definícia odlesňovania a myslím si, že by bolo veľmi užitočné v tejto správe venovať sa tejto téme, najmä keď hovoríme o krajinách ako Indonézia, Malajsko, ktoré nemajú e, registre nehnuteľnosti a pôdy a podobne, takže tam máme informovanosť na inej rovine. Treba nám teda definíciu odlesňovania, pod ktorú sa všetci môžeme podpísať, ale vo všeobecnosti je to veľmi dobrá správa. Ja budem mať veľa pozmeňovacích návrhov, ale e, budú pozitívne a e, určite sa tá správa uberá správnym smerom. Ďakujem, Katarína. Thank you very much and... Ďakujem pekne. Pani Dornán. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ďakujem pekne všetkým tým, čo vystúpili, hlavne pani spravodajkyni za vynikajúcu prácu. palmový olej prináša so sebou veľké problémy a vyžaduje si reakciu, ktorá bude vyvážená. Nemôžeme však označovať palmový olej za jedinú príčinu, pokiaľ ide o deforestáciu. V Indonézii, kde máme zhruba 50 produkcie palmového oleja, tak tam sa medzi rokmi 2005 až 2012 stratilo veľké množstvo lesov, avšak to nie je iba kvôli palmovému oleju, hoci treba povedať, že deforestácia skutočne bola silná. Rastlinný olej, keď sa pozrieme na produkciu rastlinného oleja, tak palmový olej si vyžaduje menej náročnú produkciu. Avšak situácia malovýrobcov je problematická a títo produkujú až 40 všetkého oleja a budú sa musieť uberať cestou iných výrobkov, aby vôbec prežili. Sú tu viaceré nevýhody, Avšak sú tu určité problémy, ktoré treba spomenúť. Pokiaľ ide o otázku palmového oleja, treba sa pozrieť na komplexnosť problémov, ktoré s tým súvisia a treba pozrieť sa na plusy a minusy predtým, než pristúpime k nejakým riešeniam alebo náhrade. Treba povedať, že treba zohľadniť potreby e, v oblasti potravinárskeho priemyslu a takisto aj otázky, ktoré súvisia so životným prostredím. Keď hovoríme o e, palivách, Európska únia, kde sa kupuje veľké množstvo palmového oleju, tak tu sa takisto hovorí aj o otázke paliv. Až 46% palmového oleju sa spotrebuje v Európskej únii, avšak Žiadny olej neponúka takúto výnosnosť ako práve tento. To znamená, ak by sme chceli nahradiť tento olej niečím iným, potrebovali sme oveľa väčšie plochy. Takisto aj pokiaľ ide o produkciu potravín. Škodlivosť palmového oleju nie je taká zrejmá, ako napríklad by sme sa pozreli na to, čím by sme mohli tento olej nahradiť napríklad v prípade masných kyselín. Takže dúfam, že zohľadníme v rámci našej práci takú otázku, tak, také riešenie, ktoré bude skutočne vyvážené. Ďakujem pekne, pani Mailier. Ďakujem pekne, pán predseda, hovorí pani Melior. Viaceré prvky sme spomenuli napríklad aj výbore pre pohľadnospodárstvo, odtiaľ máme dokonca aj stanovisko k dispozícii, takže dve veci by som spomenula, ktoré treba si objasniť. Pokiaľ ide o, pokiaľ ide o výrobcov potravín, tam palmil je veľmi dôležitý. To vlastne bolo aj zo strany tej správy. To nebolo opomenuté, ani to nesmieme opomínať. A pokiaľ ide o otázku transmasných kyselín, pokiaľ ide o ich náhradu, to je takisto otázka, ktorú treba riešiť a palmový olej jednoducho nenahraditeľný vo viacerých oblastiach a z tohto dôvodu treba nájsť vyváženosť v rámci tejto diskusie, ktorú tu vedieme. Už sa tu spomenulo zo strany anglického kolegu, že vlastne palmový olej vedie aj k vykoristovaniu a hovoril takisto aj o veľkosti plochy, pokiaľ ide o produkciu tohto palmového oleju, tak treba povedať, že palmy, palmový olej si vyžaduje iba polovicu plochy porovnaní s ostatnými výrobkami, ktoré môžu túto situáciu zlepšiť. Téma sa pozrite na sociohospodárskú vyrovnanosť, bolo to zohľadnené vlastne aj v tej správe samotnej, avšak nad čím sa musíme zamyslieť a musíme o tom hovoriť oveľa vážnejšie a detálnejšie je otázka udržateľnej produkcie, to znamená, ako chceme udržateľne produkovať palmový olej a kolegovia jasne na to poukázali aj v tom zmysle, že nemôžeme kvôli palmovému oleju vyrubovať e, pralesy a musí to byť zohľadnené aj v tejto udržateľnej stratégii. Vo výbore pre pomospodárstvo som napríklad navrhol, aby sme sa napríklad pozreli na otázku definície udržateľnosti pre kakao, čiže podobný produkt pochádza z podobných regiónov sveta a nemusíme potom všetko na novo vymýšľať, ale jednoducho pozrime sa na to, aby sme skutočne neobetovali naše pralesy v prospech palmového oleja. pokiaľ ide o palmový olej ako palivo, mali by sme sa vyhnúť tomu, aby sa to používalo v tejto oblasti. To je zvrátený pokrok. Ak chceme využívať biolátky, tak jednoducho musia rásť v Európe. Tie rastliny, z ktorých sa produkujú. Ďakujem pekne. Pani Širik Pirik. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Avšak ešte by som chcela povedať, pokiaľ ide o palmový. Pokiaľ ide o palmový olej, napríklad Holandsko chce pripustiť v roku 2020 iba certifikovaný palmový olej a treba sa predovšetkým pozrieť na celkový celosvetový dopyt v tejto oblasti a to samozrejme nutia k určitým alternatívam. A hovorilo sa tu napríklad konkrétne o umelých a prírodzených mastiach a pozrieme sa napríklad na maslo a tie čísla, ktoré by sme v tomto kontexte mohli uviezť, sú také, že vlastne sa nám dá dosiahnuť podariť, môže sa nám podariť dosiahnuť to, čo chceme dosiahnuť, že budeme mať tú udržateľnosť zohľadenú. A pokiaľ ide o rôznorodosť druhov, pokiaľ ide o tropické pralesy, musíme urobiť všetko preto, aby tieto sme ochránili a potom spoločne sa musíme zasazovať o to, za to, aby sme v tejto diskusii sa venovali tým otázkam, ktoré sú kľúčové. Nemôžeme iba povedať, že sme proti palmovému oleju, ale treba si zohľadniť aj to, že tí ľudia, ktorí žijú v regiónoch, kde sa tento olej produkuje, musia mať nejaké príjmy. Ak my toto nezohľadníme, tak títo ľudia budú pokračovať vo svojej práci aj naďalej. Ďakujem pekne. Pán Rafronte. Ďakujem pekne. máme spravodajkyňu, ktorá v našej politickej skupine tu dnes nemôže byť, preto chcem sa v jej mene vyjadriť. Gratulujeme spravodajkyni, jej návrh je veľmi dobrým východiskom a v niektorých otázkach je možné vidieť aj naše riešenie, to znamená palmový olej nemôžeme ďalej používať ako palivo a to musia jednoducho si uvedomiť aj spotrebiteľa. Napríklad minulý týždeň v Štrasburgu sme sa k tomuto už vyjadrili. Veľmi kriticky vnímame otázku produkcie palmového oleju, pokiaľ ide o dopad na životné prostredie. V tejto oblasti predložím určite pozmeňujúce návrhy, pokiaľ ide o certifikačné pravidlá a Potrebujeme prísnejšie kritériá, vedeckejšie poznatky, potrebujeme dopadové štúdie, pokiaľ ide práve o dopad na pôdu a takisto chceme robiť všetko preto, aby certifikačné systémy viedli k tomu, aby sa prostredníctvom produkcie palmových olejov neznevýhodňovali pôvodní obyvateľia, aby títo jednoducho mohli aj naďalej používať pôdu ako predtým ten certifikačný systém môže byť určitým východiskom. Ide tu predovšetkým o to, aby sa tie odlesnené regióny znovu zalesnili a monokultúry musia byť obmedzené. Sú tu viaceré stratégie, my sa môžeme nechať viesť na to, aby sme zabezpečili udržateľnú produkciu palmového oleja. Potrebujeme určitý monitoring, Potrebujeme jasné pravidlá pre udržateľnú výrobu, ktoré budú sa držať všetkých tých bodov, ktoré sme tu spomenuli. A preto je veľmi dôležité uvedomiť si, že produkcia palmového oleja nemá negatívny dopad iba na životné prostredie, ale sú tu samozrejme problémy, ktoré súvisia napríklad so stratou biodiverzity. Treba sa pozrieť na to nemonetárne, nemenové, nepenážne hodnoty, ktoré nám jednotlivé regióny sveta ponúkajú a potrebujeme politiku zalesňovania v tých krajinách, kde sa tento olej produkuje. Ďakujem veľmi pekne. Neviem, či niekto ešte chce sa vyjadriť zo strany poslancov a teraz môžeme dať slovo komisii pani Emanuel Mayer vypočujeme si vaše stanovisko k tomuto navrhovanému programu. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. My sa chceme poďakovať aj spravodajkyni a poslancom, ktorí sa zhostili tejto práce na to, aby sa snažili bližšie určiť práve tú temnú, jemnú hranicu, pokiaľ ide o výhody a nevýhody otázky palmového oleja. Na úvod by som urobila niekoľko poznámok, ktoré sa týkajú tej deforestácie. Videli sme, pred pár minútami pán Navar, ktorý pripomenul výnimočnosť cieľov udržateľného rozvoja a otázka deforestácie, vylesňovania v tomto kontexte takisto zohráva úlohu. Ide tu predovšetkým o udržateľné ciele, konkrétne udržateľný cieľ 15. Európska unia v oblasti deforestácie urobila dosť predovšetkým vďaka programov ako FLECT a Takisto sme prispeli na úrovni Spojených národov v oblasti programu LESY prostredníctvom e, iniciatívy, kde sme sa sústredili na biologickú diverzitu, alebo prostredníctvom programu RED+, ktorý sa sústredí na otázky v oblasti klimatických zmien. Chcela by som prepomenúť, že pokiaľ ide o otázku deforestácie, nelegálneho charakteru. Tam sme urobili veľký pokrok, pokiaľ ide také krajiny ako Indonézia. V tejto chvíli, keď hovorím, tak pani Mogherini, ministerka, za, vysoká predstaviteľka a ministri zhraničných vecí sa stretli na to, aby poukázali na prvú licenciu FLEC, pokiaľ je držateľné lesy, tieto licencia, e, tieto prvé licencie vlastne do Európy prídu po pár dňoch e, z Indonézie je to veľký výdobytok. Irán takisto v tejto oblasti sa zaangažoval, pokiaľ ide nelegálnu deforestáciu. Zatiaľ sa nám, pod, nám podarilo prijať partnerský dohovor, ale je pravda, že musíme ísť ešte nad rámec týchto riešení, pokiaľ ide o nelegálnu deforestáciu a musíme sa pozrieť na tie práve príčiny tejto, tohto fenoménu zo svetového hľadiska, kde hovoríme o napríklad o infraštruktúre, poľnohospodárskych hnojivách, umelých a takisto aj urbanizácia. Deforestácia je komplexným problémom, ktorý si vyžaduje kroky zo strany všetkých, predovšetkým teda zo strany tých krajín, ktoré majú na svojom území veľké tropické lesy a pralesy, ale aj zo strany všetkých ostatných aktérov, či už teda ide o verejných aktérov alebo o súkromnú sféru. Naše služby sú momentálne zaangažované v práci na štúdii, kde zohľadníme jednotlivé možnosti, realizovateľnosť niektorých možností, alternatív v boji proti deforestácii a degradácii, zhoršovaniu stavu lesov, tak ako to bolo vlastne spomenuté zo strany vašej e, prekladateľky a očakávame, že budeme mať výsledky na začiatku budúceho roka. A pokiaľ teda ide o špecificky palmový olej, viete, že zatiaľ nemáme politiku špecificky vyčlenenú práve tomuto fenoménu, ale uvedomujeme si tie problémy, ktoré boli spomenuté v stanovisku a takisto si uvedomujeme, že palmový olej produkuje viaceré hospodárske benefity nielen v tých krajinách, kde sa produkuje, umožnila produkcia tým krajinám, kde sa tento olej produkuje, vymaniť sa z chudoby, ale takisto je spájené aj s otázkami, ktoré súvisia práve s tou deforestáciou. Práve preto je veľmi dôležité, aby sme pracovali v medzinárodnom rámci, aby sme spolupracovali aj s ostatnými trhmi, spotrebiteľskými. Európska únia je samozrejme jeden z tých najdôležitejších, ale nie je jediná. A takisto i tu je ďalšia štúdia na to, aby sme mohli ďalej s týmito otázkami sa spolu s vami zaoberať, pokiaľ ide o dopad na životné prostredie, pokiaľ ide o práve produkciu palmového oleja, pokiaľ ide o tie odlišné štandardné udržateľnosti, ktoré momentálne máme. Tieto dve štúdie mm, si vyžadujú viac času, budeme ich mať v budúcom roku k dispozícii a dúfame, že vďaka tej červenej linii, ktorú ste nám vydali k dispozícii a na základe tých dodatočných vstupných informácií, ktoré získame v rámci tých štúdí, budeme môcť konať spoločne. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne a teraz môžeme diskusiu uzatvoriť tým, že ešte raz zostane slovo spravodajkyňa pani Konečná. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem tieňovým spravodajcom, ako aj ostatným kolegom ktorí sa snažili k tejto téme vyjadriť. Chcem sa poďakovať za všetky podnetné pripomienky. Oceňujem, ako som už v úvode bola spomenula, na pozmenujúce návrhy, pretože záver správy v rámci v rámci tej správy je vždy obmedzené množstvo slov aj pri takejto komplexnej téme Navyše, náš Európsky parlament poprvýkrát sa venuje tejto téme. Pre mňa ako pre spravodajkyňu bolo skutočne náročné zdôrazniť tie najdôležitejšie body, preto sa mne chcem nejako brániť e, možným zmenám, dopracovaniu, na to, aby sme postupovali v správe ešte konkrétnejšie, aby sme v budúcnosti mohli s tými detailami pracovať ešte uh, konkrétnejšie. Teším sa na diskusiu, ktorá nastane a teším sa z toho, že sme spoločne všetci pochopili. Tá téma sa nevytratí, ak e, sa budeme tváriť, že neexistuje. Ja sa teším, že o tej téme hovoriť chcete a chcete niečo aj konkrétne v tejto oblasti podniknúť a preto dúfam, že sa nám s komisiou podarí nadviazať dobrú spoluprácu Avšak Európska únia je trhom, kde síce spotreba palmového oleja stále narastá, ale nie tak ako na iných časť, v iných častiach sveta. Avšak hovoríme na druhej strane aj to, že chceme byť dobrým príkladom. Ak by sa nám však podarilo nás vyvážený rámec, tak ten dobrý príklad v tejto oblasti, ako postupovať s problémom, ako sa vysporiadať s problémom spotreby palmového oleju, ako si správne nastaviť podmienky pre jeho pestovanie a kedy to bude udržateľné a kedy ho už budeme musieť odmietnúť, tak skutočne by bolo pozitívne, aby sme zvyšku sveta ukázali, že Európa v tejto oblasti dokáže problémy riešiť a že si svoju úlohu splníme. Našim cieľom nie je to, aby sa palmový olej a jeho výroba zakázali. Našim cieľom je udržateľné pestovanie palmového oleja. Fauna, flóra, biodiverzita a sociálna rovnováha v jednotlivých krajinách sú kľúčové, preto pre palmový olej nemôžeme stratiť niečo, čo už bude neprinavratiteľné, pretože ak by sme kvôli palmovému oleju dovolili to, že prídeme o nejaký živočíšny druh na našej planete, tak vieme, že to je už nezvratné a preto sa teším na ďalšiu spoluprácu. Ešte raz ďakujem všetkým veľmi pekne. Thank you very much. I have to remember that... Ďakujem pekne. Takže lehota na pozmeňovacie návrhy bude 5.12. na poludne. Hlasovať vo výbore budeme 9. marca budúci rok. A teraz môžeme ísť k ďalšiemu bodu nášho programu. Ide o výmenu názorov s komisiou na tému implementácie smernice o ťažobnej činnosti a rovno by som dal slovo komisii na prezentáciu. Pán Julio Garcia Borges dostáva slovo a potom spustíme diskusiu s našim spravodajcom a tými spravodajcami. Nech sa páči, máte slovo. Uh, for giving the Commission the opportunity to report, to present uh, uh to this committee uh, the report on the implementation. Ďakujem pekne, ďakujem za príležitosť odprezentovať túto správu. Pokiaľ ide o smernicu o odpadoch z ťažobnej činnosti, viete, že toto je dôležitá legislatíva prijatá, bola po dvoch eh, veľmi závažných nehodách, ku ktorým došlo. Fakojar eh, na severe Španielska a potom Baja Mare v Rumunsku. To sú tie dva incidenty, ku ktorým eh, došlo. A hlavným cieľom je teda predchádzať a zabrániť rizikám, pokiaľ ide o nakladanie s odpadom z ťažobného priemyslu. Bezpečnostné aspekty sú samozrejme kľúčové v tejto smernici. Máme tu ale aj obehové hospodárstvo, ktorého dimenzia je čoraz dôležitejšia. Odpad svežbného priemyslu predstavuje asi 30 celkového objemu odpadu, ktorý sa vyprodukuje v EÚ. Recyklácia, um, recovery a tak ďalej. Toto sú ciele, ktoré je potrebné zohľadniť pri implementácii tejto smernice a ešte predchádzanie vzniku odpadu. Akčný plán pre obehové hospodárstvo obsahuje dve iniciatívy, ktoré sa uh, týkajú využitia uh, takéhoto odpadu. Týka sa to teda celkového rozvoja obehového hospodárstva a jeho zaplacovanie do nakladania odpadom stiažobného priemyslu, čo bude témou ďalšej práce zo strany komisie. Táto správa o implementácii vychádza najmä z, náročných, z národných správ, ktoré predkladajú každé tri roky členské štáty ale využili sme aj ďalšie zdroje informácií, napríklad e, správy o nehodách a incidentoch a tiež údaje, ktoré sú v dispozícii na internetových stránkach národných agentúr. Všetky členské štáty predložili požadované správe, pokiaľ ide o, túto správ, o tieto správy, tak všetky sú hľadiska úplnosti priateľné ale informácie, ktoré tieto správy obsahujú, nie sú vždy porovnateľné. Členské štáty možno nemajú rovnaké pochopenie niektorých ustanovení, ktoré táto smernica obsahuje. Dobrá správa je však v tom, že sa tých správ vidíme, že pokiaľ ide o opatrenia na implementáciu smernice, takže vo väčšom to boli takéto opatrenia prijaté, hlavne teda pokiaľ ide o mieru súladu, pokiaľ ide o Ehm, plány nakladania s odpadom a pokiaľ ide o plány na predchádzanie eh, závažných incidentov, tak toto je relatívne dobré. Máme tu štyri hlavné oblasti. Počet odpadových zariadení pre takéto typy odpadov, potom eh, počet takýchto eh, zariadení, obsiahnutých v správe, potom inšpekcie a ešte aj hlásenie incidentov. Pokiaľ ide o počet zariadení, ktoré sa zaoberajú odpadom z ťažobného priemyslu, niektoré členské štáty vykazujú relatívne nízky počet takýchto zariadení v porovnaní s objemom, eh, ktorý vykazujú takéhoto odpadu. Napríklad niektoré členské štáty hovoria, že nemajú vôbec žiadne takéto zariadenia na svojom území. Iné zdroje informácií však vypovedajú o tom, že ťažobný priemysel e, tam funguje a samozrejme produkuje odpad, vrátane nebezpečného. Pokiaľ ide o zariadenie kategórie A, tam eh, v implementácii sú značné mezery. Podľa smernice sú tu diferencované povinnosti pre nakladanie s eh, ťažobným odpadom, vychádzajúc z miery rizika, ktoré predstavuje takýto odpad a sú tu prísnejšie povinnosti pre zariadenia tzv. kategórie A, kde je vyššie riziko. Značný počet členských štátov v správach uvádzal, že nemá žiadne zariadenia kategórie A na svojom území, ale zároveň niektoré z tých štátov vykazujú značné objemy um, nebezpečného ťažobného odpadu. To môže byť povedať o tom, že informácie, ktoré sú súkrady poskytli, nie sú v plnej miere spolahlivé, keďže majú na svojom území nebezpečný odpad a toto je jedno z kritérií pre zaradenie do takejto kategórie. Ďalej 25 kategórie A, teda týchto zariadení, e, nemajú externý uh, núdzový plán, ktorý by sa tam teda uplatňoval. Čiže ako si vysvetľujeme to, ten nízky počet e, takýchto zariadení, ktoré členok štáty vykazajú, vykazujú. E, ide o to, že smernica a nariad, pardon, povolenia podľa nej, že sa to dá kombinovať s inými legislatívnymi e, aktami. A niektoré zariadenia možno sú klasifikované inak a teda nie sú vykazované ako zariadenia na nakladanie s ťažobným odpadom. Toto je ale otázka, ktorá mm, samozrejme bude musieť byť ďalej prešetrená. Teraz inšpekcie. Tretie kritérium. Členské štáty musí zabezpečiť, aby zariadenia pre ťažobný odpad eh, boli predmetom eh, inšpekcií pred začatím eh, príslušných činností a potom aj pravidelne, dokonca aj po ukončení činnosti takéhoto zariadenia. Správy vyplýva, že sú tu e, veľké rozdiely medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o povahu aj e, frekvenciu inšpekcií, iba 7 členských štátov vykázalo prípady nedržania s podmienkami udelenia povolenia období 2011 až 2014. Toto je nízke číslo, možno je to dobrá správa, ale je možné aj to, môže to byť indicia toho, že e, v prípad, prípadoch nesúladu e, tento nesúlad nebol identifikovaný vzhľadom na nepostačujúce kapacity v oblasti inšpekcií. Čiže zase je to otázka, ktorú je potrebné riadne prešetriť. Pokiaľ ide o vykazovanie incidentov, nehôd, komisia bola informovaná o nehodách v zariadeniach na ťažbu, respektíve spracovanie e, ťažobného odpadu, ale tieto neboli dostatočne oznámené, pokiaľ ide o notifikačnú povinnosť podľa smernice a tieto informácie sme získali inak z médií alebo zo sťažnosti. Je tu určitý pokrok, teda pokiaľ ide o implementáciu smernice o ťažobnom odpade, ale stále sú tu určité uh, eh, medzery v implementácii Čiže sú potom aj ďalšie kroky v členských štátoch, aby sa smernica naozaj uplatňovala, dosahovali sa neusledované ciele. Je tu viacero iniciatív, ktoré sa chystajú alebo sú tesne pred spustením. Poprvé aktualizujeme referenčný dokument, pokiaľ ide o najlepšie dostupné techniky v zariadeniach pre spracovanie ťažobného odpadu. Je to proces, ktorý sme spustili pred dvomi rokmi a finišujeme ho už teraz, čiže budúci rok sa spustí. Ďalej sme tento rok spustili iniciatívu na podporu súladu, na podporu zhody, aby sme identifikovali medzery v implementácii tejto smernice, aby sme identifikovali osvedčené postupy v implementácii a toto potom dáme k dispozícii kompetentným národným orgánom. Tiež e, vyhodnocujeme možnosť e, vytvoriť inventár zariadení na spracovanie ťažobného odpadu, teda či to je vôbec realizovateľné momentálne, posudzujeme. Po tretie, v spolupráci s odborníkmi z členských štátov komisia identifikuje možné problémy, oblasti, kde smernica je vykladaná v členských štátoch rôzne. A v druhom kroku vydáme usmernenia, máme to teda v pláne na 2018. A rovnako v 2018 pripravujeme usmernenia pre inšpekcie aj v spolupráci s Impel, čo je sieť environmentálnych inšpektorov. To je všetko z mojej strany, pán predseda, ale ak dovolíte, ešte než to uzavriem, chcem upozorniť na jednu vec. Zistili sme maličkú chybičku v správe zariadenia v kategórii A. Je tu zariadenie vykázané Polskom, ale v správe to nie je zapracované a my čo skoro plánujeme vydať korigendum v tomto zmysle. To je všetko z mojej strany. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujeme pekne. A teraz môžeme začať s pravodajcami a tými spravodajcami. Nech sa páči, pán spravodajca. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem hovoriť po maďarsky. Ďakujem veľmi pekne komisii Milé kolegyne, kolegovia, pán predsa, ďakujem za slovo. Chcem teda uvítať vyjadrenie komisie. Áno, naozaj sme dlho čakali na spustenie analýzy uplatňovania tejto smernice, takže ďakujeme pekne za odvedenú prácu, pretože naozaj to stálo mnoho energie a mnoho práce na strane komisie. Takže ďakujeme pekne. Táto smernica o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu je pre nás teda veľmi významná. No a my sme sa detálne pozreli na ten dokument a konečne chápeme, sme pochopili, prečo tak dlho trvalo. My to preto, lebo ste naozaj nemali jednoduchú úlohu. Nemenil by som s vami, hlavne pokiaľ ide o tie správy, dvakrát za tri roky, teda stanovené lehoty. Členské štáty si často smernicu vykladajú úplne odlišne, implementujú úplne odlišne, takže naozaj v tejto situácii je zložité vidieť, ako to naozaj s transpozíciou smernice skratok vyzerá. Čiže podobne to je s inými smernicami, čiže nie je to výnimka kde sa nachádzame v takejto situácii. Pokiaľ ide o zámer zákonodarcov, tak naozaj v tejto súvislosti implementácia nie je uspokojivá. Nemôžeme um, byť uh, spokojní, pretože keď sa pozrieme na ciele, znížiť dopady na životné prostredie, na vodu, vzduch, faunu, flóru, krajinu a tak ďalej. Čiže tu bola snaha znížiť rizika pre ľudské zdravie v súvislosti s nakladaním s odpadom z ťažobného priemyslu. Čiže nie len o plnenie nejakých povinností členských štátov, a informovania ktorou Nie, ide skôr o to, či môžeme žiť v zdravom a bezpečnom prostredí. Bezpečnosť v ťažobnom priemysle, to je vec, ktorú sa parlament zaoberá dlhodobo. Ale uznesenia a vystúpenia poslancov, ktoré kladú otázku sú občania chránení pred možnými škodami z ťažobného priemyslu? To sú obavy, ktoré sa opakujú. A odpoveď komisie je tiež stále rovnáka. A to, že v tejto smernici sú prísne pravidlá, pokiaľ ide o bezpečnosť ťažobných zariadení. Takže legislatíva postačuje, ak sa implementuje dostatočne, aby sa predišlo incidentom a nehodám s podstatnými dopadmi. A myslím, že v tomto svetle je naozaj potrebné pozrieť sa na tie hlavné problémy. To je tak v implementácii. Splňa smernica svoje ciele? Odpoveď na túto otázku sa pokúsim nájsť v mojej budúcej správe. Pán predseda, podľa implementačnej správy komisie, vychádzajúc z informácií členských štátov, vidíme, že toto ročné vykazovanie má svoje obmedzenia. Informácie komisie neumožňujú vyhodnotiť implementáciu v praxi. Všeobecné opatrenia na implementáciu smernice, tie sa tiež prispôsobili vo väčšine členských štátov. Praktické uplatňovanie a výklad definícií a ustanovení. To sa dosť líši medzi členskými štátmi, čiže tie čísla nie sú veľmi vierohodné. Takže áno, je tu potreba zmeniť vykazovací systém predkladania správ vychádza zo smernice. Pokiaľ ide o inšpekcie, smernica nedefinuje tento koncept, nestanovuje ani detálne, ako by mala takáto inšpekcia byť vykonaná. Všetci vieme, že komisia stále ešte nepripravila usmernenia pre inšpekcie. To je článok 22 ktorý je obsiahnutý v správe. Takéto usmernenia aby zlepšili bezpečnosť takýchto zariadení v celej EÚ. Ďalej. By som stručne zdôraznil ešte ďalšie veci, ktorým sa budem venovať vo svojej správe. Odpad ťažobného priemyslu predstavuje asi 30 celkového objemu produkovaného odpadu v EÚ. 30 zdôrazňujem. Čiže naozaj stojí za to pozrieť sa na výzvy a príležitosti v ťažobnom priemysle, ktoré vystávajú v súvislosti s obehovým hospodárstvom. Tiež sa pozrieme na možné alternatívy k technológiám, ktoré majú veľké environmentálne a zdravotné rizika vzhľadom na nedostatky v nakladaní s ťažobným odpadom. Nechceme zrušiť ťažobný priemysel. Všetci vieme, že aj v pokrokovom hospodárstve sa budeme stále potrebovať suroviny, ale prísna implementácia prísnych pravidel, tuto je potrebné naozaj za každé okolnosti zabezpečiť. A ešte chcem zdôrazniť jednu vec a to, že lokálne komunity, tie sú často veľmi dotknuté nakladaním s odpadom z ťažobného priemyslu. Ich skúsenosti dlhoročné budú dôležitým príspevkom k našej práci, pokiaľ ide o správu o implementácii a zase by som prešiel do Maďarčiny. Vážené kolegyne, kolegovia, otvorených otázok je tu stále veľa, nemôžem ich všetky vymenovať. A dôležité je ale podľa mňa spomenúť to, že v najbližších týždňoch sú moje dvere otvorené pre vás všetkých, pre každého jedného. Teším sa na vaše pripomienky. Ja a moji spolupracovníci chceme čo najširší konsenzus Výskumné oddelenie v parlamente pripravuje pre nás podklady. Ja budem naďalej v kontakte so zastupcami odvetvia aj občianskej spoločnosti, tak aby som naozaj zohľadnil čo najviac názorov. Bezpečnosť, a ochrana životného prostredia, a efektívnosť v tomto priemysle. To sú veci, ktoré ma budú zaujímať moje správe. Ďakujem pekne za pozornosť. Oh, Ďakujem. Teraz pani Konečná, prosím. Ďakujem, pán predseda. E, čas sa kráti a preto chcem poďakovať komisii aj pánu kolegovi za obsiahlu správu. Povedal celý rad vecí, na ktoré som takisto chcela upozorniť. A vzhľadom na čas najmä doplním dve poznámky. Jedna sa týka finančných záruk, ktoré by podľa mňa mali byť dostatočne veľké, aby dokázali pokryť náhradu škody pri nehodách, ktoré sa bohužiaľ e, stávajú v e, ťažobnom priemysle a nakladaní s ťažobným odpadom. A potom jednou z možností je variant, variant poistenia, ako nás učia niektoré veľké environmentálne tragédie e, v posledných desaťročiach, mali by sme aj naďalej klásť e, dôraz najmä na bezpečnosť e, pri nakladaní s týmto špecifickým odpadom, pretože nevhodné nakladanie môže spôsobiť tragédie biblických rozmerov, nielen pokiaľ ide o ľudské zdravie, ale aj pokiaľ ide o ochranu životného prostredia. Všetci vieme, že súčasné odkaliska v celom rade členských štátov sú týkajúce bomby, ktoré čakajú len na to, kým sa stane fatálna nehoda. A ja som presvedčená, že finančné zároky by mali byť nie cestou na vyriešenie, ale akousi minimálnou istotou, že sa na tom nebudú podielať verejné zdroje, ktoré budú potom musieť tie škody sanovať. A druhá vec sa týka monitorovania a kontroly. Tam chcem veľmi poďakovať komisii, som veľmi rada, že podobne ako ja, aj komisia toto chápe ako veľmi dôležitú súčasť bezpečnej prevádzky zariadení pre nakladanie s nebezpečným odpadom. Kľúčové pre mňa je najmä monitorovanie vykonávané prevádzkovateľom a ktoré by malo byť eh, čo najširšie a pritom by malo byť mm, úplne jasne deklarované, že tie kontroly, ktoré eh, potom prichádzajú E, sú také, ktoré majú nástroj, e, ktorý potrebujeme na to, aby sme dosiahli, čo od nich chceme. Posledná vec, ktorá v tej správne nie je a v tej smernici nie je zmena, ale to je možno téma do budúcnosti, to je to, že si treba uvedomiť, že stále hovoríme o odpade. Bolo by teda vhodné, ak je to technicky možné, a k tomu sa vyjadria odborníci z Európskej komisie, nejakým spôsobom čo najlepšie tento odpad využívať ďalej a zapojiť ho do obehového hospodárstva. Tu si myslím, že máme ešte čo doháňať. A aj toto je podľa mňa jedna z ciest, ako z toho urobiť veľmi zaujímavý segment a nie len problém. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem vám. A teraz pani Dornáno, prosím. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne. Pán predseda, pokiaľ ide o odpady, ktoré súvisia s ťažbou, tie sú až na úrovni 30 odpadov, ktoré máme v Európskej únii. Ide tu o environmentálne odpady, ktoré ohrozujú zdravie ľudí. Vyhodnotenie uplatňovania tej smernice z roku 2006 zo strany štátov preukázalo, že sú tu viaceré problémy a nedostatky, ktoré sa objavili pokiaľ ide o transpozíciu tejto smernice do zákonov členských štátov. Máme tu viacero, viac než 22 e, žiadosti o preskúmaní a viacero prípadov, ktoré pokázali nekonformnosť. Avšak treba vyhodnotiť jednotlivé kroky zo strany členských štátov, apelovala na to aj komisia, prekázali sa tu určité obmedzenia. Také krajiny ako Dánsko, Litovsko, Lotyšsko, Luxembursko, Malta alebo dokonca aj Holandsko preukazujú, že nemajú také e, inštalácie, ktoré by e, postupovali v súlade s touto smernicou, tak ako to je stanovené vo všetkých jej častiach. Komisia poukazuje na to, že treba urobiť oveľa viac na to, aby štáty, a teraz citujem, interpretovali a aplikovali rovnakým spôsobom podstatu samotnej smernice. Avšak nesmie sa ísť v protichode voči ostatným smernicám. Takáto smernica, ako viete, musí byť nástrojom, ktorý bude flexibilný, ktorý členským štátom ponechá slobodu na to, aby využívali také prostriedky, ktoré im poslúžia na dosiahnutie cieľov. Takže nemôžeme sa pozerať iba na metódy, na čísla alebo na prístup jednotlivých členských štátov. Samozrejme sú tu rozdielnosti, pokiaľ ide o vysporiadanie sa s, s odpadom. Prečo by sme jednoducho nevyužili možnosť zamyslieť sa nad tým, že jednoducho smernica ako taká môže zostať aj naďalej príliš záväzná. Nedajú sa nájsť iné spôsoby na to, aby sa dosiahli ciele, ktoré budú uspokojivejšie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pani Gerling. Ďakujem, pán predseda. Ja hovorím v mene Marka Mezmekra, eh, tieňového spravodajcu ECR. Eh, chce eh, v prvom rade poďakovať pani spravodajkyni a okrem iného hovorí, že je skutočne presvedčený o potrebe zmeny, transformácie obehového hospodárstva a od začiatku zdôrazňuje, že revízia tejto legislatívy je veľmi dôležitou príležitosťou pre obehové hospodárstvo. Ide tu najmä o mestský odpad. Ak chceme totiž, aby naše hospodárstvo bolo obehové, musíme sa zaoberať aj inými zdrojmi odpadov. Again, Takže ja začnem znova. A pokiaľ ide o túto otázku, Význam smernice 2006 lomené 21 nemožno preceňovať. E, odpad z ťažobného priemyslu predstavuje 30 celkového objemu e, odpadu v Európskej únii. E, z komplexnej správy komisie som vyvodil tri závery. Lepšia implementácia, lepšie e, predkladanie správ a lepšia implementácia legislatívy. Tá zároveň treba vypracúvať usmernenia a podporovať výmenu osvedčených postupov. Toto je dôležitý smer vpred. Okrem toho je tu otázka článok 5 smernice sa zaoberá plánmi nakladania s odpadmi a zdôrazňuje prevenciu a zníženie objemu odpadu a zhodnocovanie, recykláciu a opätovné používanie odpadov. Na druhej strane má komisia presné údaje o podiele prevencie a zhodnocovania, aká, aké sa, aký sa dosahuje dnes. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem. Ak nie sú ďalší kolegovia, ktorí by sa hlásili o slovo, tak Myslím, že môžeme dať slovo komisii, aby odpovedala a takto uzavrela diskusiu. Ďakujem. Prosím, máte slovo. Ďakujem. Ja som si vypočul konkrétnu otázku na komisiu, len jednu. Pokiaľ ide o ten zvyšok, tak súhlasím s väčšinou toho, čo sa tu povedalo. Určite obehové hospodárstvo, jeho dimenzia je veľmi dôležité a ako som povedal, máme dve konkrétne iniciatívy, ktoré sa predpokladajú v rámci obehového hospodárstva a príslušnom akčnom pláne pre obehové hospodárstvo. Smernica o odpade z ťažobného priemyslu má svoje hlavné zacielenie na bezpečnosť, ale je dôležité takisto zahrňať aj aspekty obehového hospodárstva, ktoré sú veľmi dôležité. Pokiaľ ide o užitočnosť predkladania správ a príslušného mechanizmu, ktorý sa v smernici definuje, podľa skúseností, ktoré máme s mechanizmami predkladania správ tejto smernici, nie sme príliš optimistickí. Návrh na revíziu tejto smernice počíta aj s odstránením niektorých požiadaviek na predkladanie správ v tejto smernici, napríklad rámcová smernica pre odpad, baleň, obalové materiály a skládky. Myslím, že v tejto smernici o ťažobnom odpade sú veľmi dôležité aspekty. Potrebujeme tam určite mechanizmus predkladania správ, to je najmä prípad nahlasovania nehôd. Pokiaľ ide o finančné záruky a tu zaznela táto otázka. Podľa smernice environmentálnej zodpovednosti majú členské štáty možnosť zaviesť systémy finančných záruk. Bohužiaľ, nevyužívali sa takéto systémy efektívnym spôsobom a takéto mechanizmy. Transpozícia smernice, nuž, to bol jedným, jeden z problémov z takých úzkých miest. My sme identifikovali 25 prípadov nedostatočnej transpozície tejto smernice a transpozícia smernice de facto, alebo povedzme ten proces sa dokončil až v roku 2011. To znamená niekoľko rokov po predpokladanom termíne. každom prípade sa nedomnievam, že mechanizmy finančných stimulov by boli tak efektívne ako samotný regulačný rámec, pokiaľ ide najmä o aspekty týkajúce sa bezpečnosti zariadení. A potom konkrétna otázka na komisiu článok 5, nakladanie s odpadom a prevencia, to je skutočne jeden z aspektov, ktoré treba vziať do úvahy. V súčasnosti nemáme konkrétne informácie o tom, ako sa tieto aspekty odrazili v plánoch nakladania s odpadom pre, v prípade smernice, ktorá sa týka ťažobného odpadu a tu sa žiada určitá iniciatíva na podporu, ktorú teraz spúšťame. My už sme to v podstate spustili. V marci budúceho roka budeme mať prvý seminár a tam budú zastúpené členské štáty a zainteresované strany. A ešte na koniec my budeme určite veľmi radi, keď budeme môcť spolupracovať s pani spravodajkyňou, ktorá pred sebou, ktorý pred sebou nemá jednoduchú úlohu. Ďakujem vám. Ďakujem. Takže môžeme uzavrieť tento bod nášho programu a teraz môžeme prejsť na ďalší bod a to je výmena názorov s Európskou komisiou o CETA a na tento účel tu máme za komisiu pani Venita Baška, takže pani Renita Baškár, ktorá je zastupkyňou hlavného vyjednávateľa pre CETA a Teraz teda si vypočujeme na začiatok diskusie prezentáciu a potom začneme takisto dáme slovo aj poslancom parlamentu. Takže prosím, pani Baškar, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Ja teraz dám len krátku prezentáciu o tom, ako vnímame CETA a potom nechám čas na otázky a odpovede, aby sme sa zmestili do časového rámca. Stručne poviem, že komisia vníma CETA ako najlepšiu dohodu o obchode, ktorú sme vyrokovali tak z hľadiska zvyšovania možností pre firmy, podnikateľov a pracovníkov, vďaka vďaka vytvoreniu nových príležitostí pre rast a zamestnanosť a zároveň to vnímame ako jeden z naj, jednu z najmodernejších dohôd, ktorú sa nám podarilo vyrokovať, pokiaľ ide o prístup na trh a jeho otvorenie a nové možnosti prístupu na trh v tejto dohode máme od dňa číslo 1 podstate možnosť, aby spoločnosti a podnikatelia obchodovali s tovarom bez colných obmedzení a zároveň sa predpokladá ochrana pre najcitlivejšie polnohospodárske produkty a tovar a všetky tovary musia splňať základné bezpečnostné normy. To otvára trh nielen pre služby, ale úplne Mm. nový obzor pre služby ako napríklad námorné služby a otvára sa aj kanadský trh verejného obstarávania. Takže máme tu niektoré aspekty prístupu na trh, o ktorých treba hovoriť, ale sú tu aj ďalšie časti dohody. Táto dohoda plne zodpoveda tomu, čo my považujeme za základné hodnoty, ktoré sú v kapitolách o obchode a udržateľnom rozvoji, obchode a práci, obchode a životnom prostredí. Tam je jasne stanovené, aké sú záväzky, pokiaľ ide o multilaterálne a bilaterálne dohody a pokiaľ ide o implementáciu Um, dohovoru ILO a takisto sú tam ustanovenia týkajúce sa zachovávania prírodných zdrojov. Ďalší progresívny prvok tejto dohody je to, že CETA bude prvá dohoda, ktorá plne zahrňa reformovaný prístup Európskej únie k investíciám a plne zahrňa e, ten investičný systém a toto je dôležitý systém pre Kanadu, dôležitý signál pre Kanadu v tom zmysle, že je na tej istej rovine ako Európska únia, pokiaľ ide o tento systém. Okrem toho chceme zlepšiť globálny systém, e, globálneho, globálny systém riešenia investičných sporov. To je takisto veľmi dôležitý signál pre Kanadu. A posledný prvok, ktorý chcem zdôrazniť, pokiaľ ide o progresívnu povahu tejto dohody, je to, že v tejto dohode obe zmluvné strany akceptujú právo definovať a poskytovať verejné služby tak, ako ich vnímajú na základe spoločných e, hodnôt, ktoré mm, platia pre hospodárstvo v Európskej únii i v Kanade a od ktorých sa odvíja mm, koncepcia verejných služieb. Takže CETA prešla komplexným procesom ratifikácie a teraz e, je rad na parlamente a my samozrejme budeme ochotní poskytnúť všetky objasnenia a odpovede na prípadné otázky a dúfame, že parlament rýchlo odsúhlasí dohodu, aby sa mohla dohoda začať predbežne aplikovať čo najskôr, aby sme vytvorili tieto príležitosti pre naše spoločnosti a pracovníkov. Počas ratifikácie vznikli určité pochybnosti a obavy zo strany niektorých členských štátov. Tie sa zameriavali na otázky ako verejné služby, investície, ochran životného prostredia. Predstavitelia Európskej únie a i Kanady cítili ako svoju povinnosť reagovať na tieto pochybnosti. CETA je ambiciózna a progresívna zmluva a práve preto musíme na tieto výhrady a obavy reagovať. Dohodlo sa, že sa vytvorí nástroj s právnou hodnotou, ktorý sa dohodol na spoločnom e, samite EU-Kanada. E, je to tzv. Joint Interpretative e, Instrument a tu sa veľmi jasne veci definujú a tento nástroj má právnu záväznosť. Takže to je všetko z mojej strany a teraz otváram priestor pre otázky. Ďakujem vám a začneme pánom Stajsom, ktorý je spravodajcom. Ďakujem, pán predseda, dámy a páni. Pani Baškár, ďakujem vám za tieto úvodné slova. Samozrejme, podľa vás je CETA ten najlepší, najprogresívnejší, tá najlepšia, najprogresívnejšia obchodná dohoda, ktorá bola kedy uzavretá. Je tam celý rad e, aspektov udržateľnosti medzinárodných dohôd. A to, pokiaľ viem, tak to zahrania aj e, kódex alimentárius a pokiaľ ide o pesticídy, tam sú určité normy, ktoré sa dohodli a ktoré sú oveľa nižšie než tie, na ktoré sme zvyknutí, napríklad tie, ktoré sa dohodli v roku 2009, pokiaľ ide o prahové hodnoty. Kanada a Európska únia nepochybne majú spoločný pohľad na e, normy bezpečnosti potravín a životného, ochrany životného prostredia, ale ešte kým sa CETA podpísala a začala platiť, už mala účinok na našu legislatívu. Vediem tri príklady. Diskusie o geneticky modifikovaných organizmoch. Kanada je krajina, ktorá je veľmi za túto a v prospech tejto technológie potraviny z geneticky modifikovaných organizmov, ktoré chcú vyvážať. Ale treba sa pozrieť na to, čo chcú občania a väčšina v tomto parlamente. Komisia je pod určitým tlakom dohôd, ktoré sa uzavreli medzi Kanadou napríklad a Spojenými štátmi a podobne. Na to vedie k tomu, že schvaluje dovoz geneticky modifikovaných e, potravín z geneticky modifikovaných organizmov a krmiv z takýchto organizmov. Ale chcem len pripomenúť skúsenosti, ktoré máme už z, z, zo smernice o čistých palivách, keď sa schvaloval export. Treba pripomenúť tlak, ktorý vyvíjala vtedy Kanada. A pokiaľ ide o normy čistých palív a príslušnú legislatívu, komisia vtedy povedala, že nie je v stave rozlišovať medzi čistými a špinavými e, surovinami na výrobu palív. A v prípade Kanady aj tu komisia ustúpila. Okrem toho sa diskutovalo o toxicite a karcinogénej povahe niektorých produktov. Hovorili sme o tých endokrinných disruptoroch a vidíme, že prístup Kanady a Európskej únie sú odlišné. My máme prístup na princípe hazard base a Kanada na druhej strane, tí zase vychádzajú z rizikovo opodstateného prístupu. Pokiaľ ide o tie endokrinné disruptory, o tom vlastne budeme ešte hovoriť. Boli tu viaceré kritériá, ktoré boli spomenuté, ktoré skutočne idú v tej istej v tom istom smerovaní, ako vlastne aj to, čo chce Kanada. A komisia sa snaží kvázi naše zákony takýmto spôsobom prepísať naše zákony na novo, treba povedať, že my s tým nesúhlasíme. To sú iba tri príklady, pani Božka, ktoré poukazujú na to, že vlastne už teraz táto dohoda má konkrétny dopad na naše zákony, na naše štandardy. A to ešte predtým, než vlastne bola CETA podpísaná, čo sa teda udeje vtedy, keď CETA vstúpi do platnosti, veci sa zhoršia alebo sa ďalej budú zhoršovať. To znamená, treba povedať celkom jasne, že treba síce odstraňovať prekážky v obchode, ale tie, ktoré treba odstrániť, to ako keby boli naše štandardy, normy a zákony, pokiaľ ide o ochranu potravín, životné prostredie a tak ďalej. A viaceré z týchto zákonov sú, teda pokiaľ ide o viaceré tie štandardy, sú tu viaceré rozdielnosti v názoroch, pokiaľ ide o Kanadu, to znamená, my sa máme vzdať našich noriem na to, aby sa obchod polahčil. To je moja otázka. CETA samozrejme chce spoluprácu, pretože takýmto spôsobom ide o prispôsobenie sa zákonov na dobrovoľnej báze, ale teoreticky nás nemôže nikto nútiť k tomu, aby sme veci implementovali v tejto podobe. Ale samozrejme chceme odstrániť tie prekážky, ktoré sú v obchode, ale vidíme, že sa tomu deje už teraz. A dá sa to možno zrýchliť keď budú prijaté viaceré dohody. Ten mechanizmus, ktorý tu momentálne máme, pokiaľ ide o riešenie problémov, to je určité zlepšenie v porovnaní s predchádzajúcimi doložkami, ktoré sme tu mali. To je určité zlepšenie, to môžem povedať celkom jasne, ale predsa len situácia je taká, že investori zo zahraničia dostanú také práva, ktoré iní nedostanú. A potom je tu ešte ďalší nástroj, ktorý je ukotvený vlastne v, tejto, v tomto dokumente, kde investori môžu postupovať aj proti zákonom konkrétnej krajiny, môžu nás e, dať pred súd a my sa obávame, že sú tu potom niektoré krajiny, ktoré takýmto spôsobom budú zabrzdené. Takže to je z mojej strany všetko a teraz konkrétne otázky. Ako spravodajca by som sa chcel spýtať nasledovné. Myslím si, že musíme robiť všetko preto a postarať sa o to, aby predtým, než vlastne odsúhlasíme CETU, aby sme si e, ponechali určité výsady, ktoré máme napríklad článok 218 pod 10 zmluvy Európskej únie poukazuje na to, že Európsky parlament musí byť v plnej miere informovaný e, zatiaľ čo počas, počas všetkých tých fáz príprav medzinárodných dohôd. Je to dosť taký sporný bod, a to znamená zhruba to, že v apríli budeme mať interinstitucionálnu dohodu, ktorá bola prijatá medzi tromi inštitúciami, kde ide o lepšie zákonodárstvo. A tu sa počíta s tým, že budú tu konkrétne pravidlá, ktoré budú prijaté na to, aby Európsky parlament mal aj právo na hodnotenie takýchto medzinárodných dohôd. To znamená konkrétna otázka pre vás, pani Baška. Môžeme si byť istí, že tieto garancie skutočne budú splnené predtým, než budeme vôbec hlasovať o CETE. Takže ten článok 218c bude to skutočne tak, že v prípade CETY budeme môcť takto postupovať a potom ešte podľa článku 23 tam čítam nasledovne. E, má tu byť spoločný výbor a tento môže mať E, právne záväzne, môže príjmať právne záväzné e, záväzky, ktoré budú mať vlastne prednosť pred sekundárnymi zákonmi. A moja otázka je, či je Európska únia pripravená e, reagovať v takej podobe, že sa vlastne budú vždy obracať na zákonodarcov v prípade, než sa v tejto spoločnej komisii vlastne príjme nejaké rozhodnutie. Tento spoločný výbor nemôže byť vnímaný ako určitá brzda v prípade príjmania zákonov, keď my vlastne zastávame iný názor. A ešte tretia konkrétna otázka. v sete takisto máme článok 20, bod 3, kde sa hovorí o tom, že tento spoločný výbor môže zmeniť aj doložky alebo pri lohy, nie všetky, napríklad SPS, pokiaľ ide o finosanitárne opatrenia, to je iba príklad, to je pre nás predsa kľúčový prvok na to tu v našom parlamente, práve v našom výbore a preto nasledovná otázka pre vás, aké kontrolné, práv, kontrolné opatrenia by chcela urobiť komisia v tom duchu, aby Európsky parlament skutočne bol vždy informovaný, aby mal spolurozhodovaciu výsadu v prípade e, dohovorov, kde ide o také body, ktoré sú pre nás dôležité, pokiaľ ide o zákonodárnu prácu, ktorú my tu v našom výbore pre e, životné prostredie robíme. Ďakujem veľmi pekne. A teraz prejdeme ku kolu rečníkov za jednotlivé politické skupiny. Najprv dostane slovo pán Gambusko za EPP. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ďakujem veľmi pekne Európskej komisii. Ja si myslím, že treba sa tu poďakovať komisii za informácie, ktoré nám tu sprostredkovala. A spomenulo sa to, že SETA vlastne sa prijala veľmi rýchlo, alebo sa bude musieť prijať veľmi rýchlo ale ja si myslím, že e, trvalo predsa 8 rokov, celý ten proces tých rokovania, teraz tu máme konečne balíček zákonov a ja si myslím, že to odzrkaduje vlastne aj záujmy jednotlivých výborov, napríklad pokiaľ výbor pre zahraničné záležitosti alebo obchodné otázky. Áno, povedalo sa, že v tejto dohode ide vlastne o zdroje. Na jednej strane sa teda uvádza, že e, práva na oboch stranách by mali byť ponechané, takže pokiaľ ide o otázku bezpečnosti, pokiaľ ide o otázky životného prostredia, podpory kultúrnej rozmanitosti a zároveň tu ide aj o ochranu práv investorov a predovšetkým, keď hovoríme o otázkach verejného záujmu a pokiaľ ide o otázky sociálnych podnikov, ktoré sú v týchto zvrchovaných oblastiach aktívne. Pokiaľ ide o článok 1.9, tam ide tam sa hovorí, že to nie je ani výrobok, ani tovar a takisto ďalšie oblasti týkajúce sa vody, či už je vodných tokov, to takisto nie je žiadny výrobok, ani nič podobné, takže treba zabezpečiť v tejto oblasti ochranu. A chceme sa v rámci tejto diskusie skutočne srdečne poďakovať e, za vaše vstupné informácie, pretože si myslíme, že tu sa dá skutočne povedať, že sa budeme musieť zamyslieť nad tým, či tu je odpoveď kladná alebo záporná, pretože musíme dospieť spoločne k určitým záverom a myslím si, že budeme musieť tieto závery prijať čo možno najrychlejšie, zamyslieť sa nad tým, či e, to podporíme alebo nie. A myslím, že tu máme čas a ja si myslím, že tak ako aj pri ostatných rokovaniach musíme prijať, že musíme e, prijať pozitívne stanovisko k týmto dohodám. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, hovorí rečnička sa SND. Chcem sa poďakovať komisii za to, že prišli medzi nás. Sú tu takisto hlasy, ktoré sú za aj proti CETE a je pravdou, že táto obchodná dohoda musí byť prekontrolovaná, pretože nájdenie toho skutočného kompromisu je kľúčové a transparentnosť takisto je veľmi dôležitá, nielen pokiaľ ide dohodu samotnú, ale aj pokiaľ ide o akúkoľvek dohodu, ktoré vstupuje vlastne Európska únia. Musíme robiť všetko preto, aby sme mali takú dohodu, ktorá by rešpektovať ľudské práva a vzhľadom na tento výbor, v ktorom pracujeme, treba zohľadne otázky týkajúce sa životného prostredia. Takže pár otázok pre komisiu. Tieto súvisia konkrétne s tými témami, za ktoré sme my zodpovední. V tomto našom výbore hovorí pani Dali a ja by som preto chcela začať sa pozrieť na skutočnú hodnotu tých ustanovení, ktoré máme stanovené v svete. Pretože keď hovorím napríklad o oblasti životného prostredia, tak život, ustanovenia týkajúce životného prostredia zdôrazňujú predovšetkým potrebu pre obe strany, aby sa zanechali súčasné štandardy, pokiaľ ide o ochranu. To znamená, ak CETA bude novým štandardom pred obchodné dohody, prečo táto dohoda nejde nad rámec tých záväzkov, ktoré sme tu mali predtým, pokiaľ ide o otázku životného prostredia, možno komisia na to môže zareagovať. A ako príklad uvedieme napríklad, Kanada exportuje ropu a ropu majú vlastne e, vo forme vo forme ropných pieskov a otázka teda je, či by nám mohla komisia odpovedať na otázku, či sa bude prostredníctvom CETI podporovať dovoz e, ropy z takýchto zdrojov, ktoré nie sú veľmi priaznivé pre životné prostredie, aké záruky sa berú do úvahy. A ďalšia otázka sa týka napríklad otázky riešenia sporov. V prípade investorov napríklad CEDA podporuje systém ICS, ale pokiaľ ide životné prostredie, tak strany v rámci CETI nemajú rovnaké mechanizmy na riešenie sporov. To znamená, ako komisia realistického hľadiska vníma otázku vymožiteľnosti tých jednotlivých záväzkov a efektívnosť riešenia mechanizmu, mechanizmov riešenia sporov, ktoré sú tu ustanovené pre, práve pre oblasť životného prostredia. A ďalšia otázka ktorá sa týka prístupu voči potraviny a potravinovej bezpečnosti. Pýtam sa to preto, že Európska únia a Kanada prijali rôzne prístupy, pokiaľ ide o zákony týkajúce sa ži- bezpečnosti životného prostredia, bez, pardon, bezpečnosti potravín, pokiaľ ide o označovanie, etiketáž a pokiaľ ide o také procesy ako využívanie pesticídov a iných E, škodlivých látok a môžu tu byť aj ďalšie rizika, ktoré sa týkajú napríklad uznávania ekvivalentnosti, môžu sa tu podkopávať e, princípy, ktoré sú rozdielne v jednotlivých krajinách. Chcela by komisia v tejto oblasti vysvetliť, ako sa bude postupovať v oblasti prevencie, ako vlastne chce Európska únia v rámci tých nových predpisov postupovať. A ďalšia otázka, či odporúča komisia prijať parlamentu jednotlivé sporné body, ktoré spadajú vlastne pod dopola pôsobnosti výboru ENVY. Pokiaľ ide o otázky sanitárnych opatrení, mohla by komisia vysvetliť, že ako a akým spôsobom chce byť zaangažovaný Európsky parlament v prípade, že tu budú zmeny, pokiaľ ide o tie prírody týkajúce sanitárnych podmienok. Ďakujem veľmi pekne. Thank you very much. And now Gerling. Ďakujem pekne, teraz dostane slovo pani Gerling za EKR. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja nechcem mm, to rozširovať, pretože ja som to pochopila v takom duchu, že by sme mohli hovoriť e, ešte oveľa dlhšie a do detajlov, oveľa viac ako to spomenul spravodajca. Ak som sa pozerala na tú poznámku, ktorú on dal k dispozícii minulý týždeň, to zachádza nad rámec toho, čo vlastne dnes popoludní uviedol ale je mi celkom jasné, že či to skutočne je relevantné, pokým nebudeme zajtra mať jasné rozhodnutie, že ako bude ten proces vlastne vyzerať, pokiaľ ide o príjmanie stanoviska a či to bude nejaké binárne áno alebo nie. A všetko iné môže byť iba stratou času. Z môjho uhla pohľadu by som chcela povedať, že podporujeme dohodu CETA my berieme do úvahy tú veľké množstvo práce, ktoré bolo investované do prípravy CETY, takisto berieme do úvahy a chválime e, prebiehajúcu snahu podkopávať e, relevantnosť CETY zo strany parlamentu a niektorých iných e, grémií. A otázka je aj to, že či podporíme CETU, a ak nie, tak si myslím, že naša reputácia nie len parlamentu, ale celej Európskej únie, pokiaľ ide o príjmanie alebo završenie takejto formy dohôd, bude otrasená a ja si myslím, že v podstate e, to celé veľmi dlho trvalo a tu zoberieme napríklad do úvahy ešte aj otázku Brexitu, tak zdá sa, že pre Európsku úniu ako keby bolo úplne nemožné prijať také dohody zo strany s takými partnermi, ktorí sú legitímni, ktorí zdieľajú naše hodnoty a myslím, že nemáme takého iného partnera, ktorý by splňal naše očakávania tak ako Kanada a predsa len stále do toho sa navážame. Treba povedať, že viacerí ľudia v tejto miestnosti nemajú radi geneticky modifikované organizmy. Ja si myslím, že to nie je žiadna hrozba pre Európsku úniu, pokiaľ ide o naše nariadenia v tejto oblasti. A myslím si, že sú tu snahy zo strany viacerých členských štátov, ktoré vytvárajú určitú hysterickú opozíciu, ktorá, by jedno, ktorá jednoducho nie je na mieste. Ak sa na to pozriete z logického hľadiska, ak sa pozriete na to, ako argumentujú naši raportéri, spravodajcovia, tak nebudeme mať v podstate žiadne dohody nikdy s nikým, pretože nikdy nebudeme schopní zagarantovať nejaké takú bezozmennosť a nemôžem podporiť jeho stanovisko v tejto oblasti a moja politická skupina, nevieme, ako to vlastne bude, ale myslíme si, že je nepravdepodobné, že to podporíme. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz za Alde dostane slovo pani Jatin Maki. Ďakujem. Budem ho hovoriť vo svojom rodnom jazyku. Ďakujem veľmi pekne predstaviteľky komisii za tento návrh. Ja som ja nie som členom výboru pre medzinárodný obchod a preto by som chcela dodatočné informácie získať v tom ohľade, že ako vlastne v praxi táto dohoda môže byť tou najlepšou vyrokovanou dohodou vôbec. Povedali ste, že táto dohoda je dobrá pre podnikateľ, pre podniky a pre zamestnancov. To vnímam v tomto kontexte, ale ako to môže byť najlepšia dohoda konkrétne v praxi? Keď sa napríklad pozrieme na otázku bezpečnosti potravín, na otázku životného prostredia, na otázku práv e, zamestnancov, takže skutočne potrebujem konkrétne príklady a nie nejaké prázdne slova, pretože my nakoniec musíme občanom vysvetľovať, ako táto dohoda bude vplývať na zlepšenie práv zamestnancov, ako sa zabezpečí zlepšenie otázky bezpečnosti potravín a ako sa zlepší aj oblasť životného prostredia Prosím som takéto dohody. A ešte jedna dodatočná otázka z mojej strany. Uviedli ste, že táto dohoda je dohodou, pokiaľ ide o ochranu najcitlivejších poľnohospodárských produktov, to znamená, ktorých sa to týka, akým spôsobom ich chráni tá dohoda. A pokiaľ ide o systém ochrany investícií, ja si uvedomujem, že investície musia byť e, chránené a zabezpečené, ale ako sa tu chráni životné prostredie, ako sa chránia zamestnanci a ako sa chráni všeobecné zdravie občanov. Myslím si, že v tomto kontexte vyvstáva ešte jedna zaujímavá otázka. Tento nový systém investičných e, súdnych dvorov alebo súdov môž, prišlo to z iniciatívy Európskej únie, alebo to tu máme, pretože to iniciovala Kanada? To znamená, čia iniciatíva to bola. A prečo vlastne potrebujeme takýto systém, pretože ja som pochopila tomu tak, že som to pochopila tak, že každý členský štát má určitý právny systém a v Kanade je predsa takisto právny štát Prečo? Prečo musíme vytvárať taký systém, ktorý vlastne podkopáva suverenitu zvrchovanosť právnych systémov členských štátov. A posledná otázka, ak tu máme podnik, ktorý štandardy ochrany zdravia pri práci nedodrží, nezabezpečí, pôjdu potom tieto otázky, budú sa tieto riešiť na, na úrovni národných súdov alebo na úrovni tých investičných súdov, ktoré sa vytvoria. To je veľmi dôležitá otázka a chcela by som konkrétne odpovede. A ak nebudem mať dostatočný čas na to, tak poprosím vás odpovedať v písomnej podobe. Ďakujem pekne a teraz za GUE dostane slovo pani Minár. Ďakujem veľmi pekne. Srdečná vďaka. Práve som prišla zo zasadania výboru Inter. Ja som k tej správe tam spravodajkyňou, takže by bolo dobre spomenúť, že INTA tú diskusiu ohľadne CETY odročila o týždeň, pretože právna služba musí preskúmať, aký dopad budú mať tie vyjadrenia, tých 38 vyjadrení zo strany členských štátov. Je to veľmi, veľmi, komplexný, veľmi komplexná štruktúra tá zmluva a škoda, že sa k tomu ešte nevedel Európsky súd, ale sa predsa len teším, že konečne máme čas na to, aby sme vôbec mohli na úrovni takejto medzivýborovej diskusie sa vyjadriť k týmto problémom a mali sme málo možností doposiaľ získať nejaké informácie, vstupné informácie zo strany obyvateľstva. Výsledok je, že vlastne dnes že dnes sme počuli vyjadrenie zo strany 455 grémy, tak európske ako aj kanadský, ktoré odporúčajú rokovať proti cene. Máme veľký odpor proti cene, cete v mojej krajine, ale aj v iných krajinách a myslím si, že toto sprevádzalo vlastne celý ten proces prípravy CETY. Myslím, že Európsky parlament by sa mal venovať uh, všetkým problematickým otázkam Pani Gerling, vy hovoríte, ako keby Európska únia nebola schopná prijať žiadne dohody, ale môže Európsky parlament polaviť vo svojej ambícii kontrolovať moc a demokratické procesy, veď, peď sa na toto sme tu. My musíme preskúmať, aké dopady táto veľká dohoda bude mať a tieto, doho- tieto dohoda prináša so sebou veľmi veľké dopady. Pán Stars poukázal na to, respektíve hovorili o tom spoločnom výbore, Joint Committee, aký to bude mať dopad, takisto ten rozhodcovský súd, aký to bude mať dopad. V praxi sa to potom môže prejaviť tak, že sa vytvorí vlastne veľký tlak na demokratické rozhodovanie, aj pokiaľ ide o otázky e, verejného zdravia a štúdie poukazujú na to, že investičný súdny systém, ktorý bol vyvinutý špeciálne pre CETU, pri konkrétnych bodoch vlastne nebude fungovať inak ako ISDS, ktorý sme tu mali predtým, pokiaľ ide o prebiehajúce súdne spory a pokázali na to vlastne aj v otázke pani meky. Mali sme tu príklady v minulosti a preto by som sa chcela spýtať, prečo by sme nemohli rešpektovať tie existujúce právne systémy, ktoré tu máme už teraz. Bolo už povedané, že CETA bude mať konkrétny vplyv aj na tie ropné piesky, to sa tu spomenulo, takisto princíp prevencie, takisto otázky rastových hormónov, neonikotoidy a glyfosáty a takisto aj geneticky modifikované organizmy a je tu jednoducho veľmi veľa pochybností, pokiaľ ide o zároky, ktoré CETA so sebou prináša aj pokiaľ ide o to, čo vlastne spomínajú seriózne štúdie, ešte niečo, čo tu nebolo spomenuté, dopady na zdravie verejnosti. Aj v rámci CETI tu máme určité dohody, pokiaľ ide o špecifické druhy služieb, napríklad pokiaľ ide o medicínske e, služby, napríklad zubári, paramedicínske paramedicínska starostlivosť, to môže mať všetko veľké dopady a náš výbor sa musí týmto otázkam venovať a práve preto si to musíme detailne pozrieť a preskúmať. A ešte potom jedna otázka, ktorá sa týka mm, vlastne definície takej obchodnej zmluvy. Je to zaujímavé, keď hovoríme o tom, že treba podporiť otázku obchodu. Myslím si, že aj to sa dá do istej miery spochybniť. Potrebujeme skutočne stále takto zintenzívňovať tento obchod. Ak áno, tak potrebujeme spoločné pravidlá hry. Musíme robiť všetko preto, aby podniky vychádzali zo spoločných východísk, ktoré budú rovnako definované, ale zdá sa, že momentálne sme tu v takej situácii, kde sa snažíme znížiť určité štandardy. Práve naopak, mali by sme tie normy tlačiť čo možno najvyššie, veď predsa výrobky musia byť správnym spôsobom pripravené, vyrobené a nesmieme zabúdať na to, čo vlastne táto zmluva so sebou prináša. Je to veľmi komplexné a teším sa na toto stanovisko. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A teraz pani Godin za ENF. Ďakujem pekne, pán predseda. Táto diskusia o SETA je vynikajúcou príležitosťou, príležitosťou ukázať, že tento parlament je užitočný alebo nie. Kolega Stas to zhrnul veľmi dobre, ďakujem mu pekne. A on teda poukázal na tie kľúčové body. Zmiešaný výbor bude mať právomoc meniť e, prílohy legislatívne texty EÚ bez e, zohľadnenia názorov poslancov. Tieto prílohy sú však kľúčové, lebo sa v nich definujú veci ako napríklad povolené pesticídy, maximálne limity uh, e, reziduí v potravinách alebo možnosti označovania potravín. Čiže táto zmluva len ukazuje, že EÚ e pohrdá demokratickým zastúpením. Je to naozaj na mieru šitá dohoda Európskej komisii, vyjednané v malom výbore, bez transparentnosti, bez kontroly, bez akékoľvek formy možnej opozície. Áno, mohla tu byť a minima možnosť využitia delegovaných aktov, kde by bola aspoň teoreticky možná kontrola parlamentu. Ale ani sa to nesnažia vôbec. Výbor Envy, my, jeho členovia, musíme naozaj bojovať e, o to, že vôbec môžeme pre INTA urobiť e, urobiť e, stanovisko, ktoré iste nezohľadnia. Podobne tomu bolo aj v prípade e, TTIPu. Sanitárne a fitosanitárne opatrenia. To však sú témy, ktoré sú kľúčové, týkajú sa dennodenného života našich občanov. Za takýchto podmienok, keďže komisia hovorí, že sa tá je najlepšia možná dohoda, OK. Čo to ale znamená? Znamená to, že naša situácia je taká, kde poslancov vôbec nekonzultovali? Ďakujem pekne. Thank you very much. Ďakujeme pekne a teraz za slovo pán Líze, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. No, ja by som sa najskôr vyjadil k postupu. Áno, teraz sme trošku pod tlakom časovým, teda pokiaľ ide o vybrať nášho stanoviska, tak za to si nemôžeme sami. Iné výbory sa prihlásili skôr a potom mali aj väčší čas, viac času na stanovisko. E, čiže takto my si za to môžeme sami, jediný výbor Envy môže za tento časový tlak. Vo všeobecnosti mám v tých diskusiách, ktoré prebiehajú aj u mňa doma, mám taký dojem, že sa um, verejná mienka otočila pred pár týždňami, bola CETA veľmi prudko kritizovaná a teraz e, sčítané, počaknuté, je tu väčšia miera súhlasu a bola tu trošku e, nepochopenie, pokiaľ ide o to, že časť e, Európy, konkrétne Valonský parlament, boli schopní e, túto dohodu zablokovať, e, čo ja vnímam ako dôvod preto, aby sme my teraz z nejakých dôvodov, ktoré možno nespočívajú v samotnej dohode, že my by sme to mali ďalej, ďalej blokovať. Naozaj je to dobrá dohoda, sú tam aj konkrétne body, ktoré sú veľmi čisto upravené, napríklad e, hormonové meso, Kanada, prišla s tým, že do EÚ nebude vyvážať e, takéto hormonové meso. No a ak e, podľa kolegov nie je všetko upravené na 100%, e, tak stále vystáva otázka, čo by bolo bez CETY. Keď povieme nie, tak sme tie problémy stále nevyriešili. Tá diskusia by prebiehala tak či tak, čiže aj pokiaľ ide napríklad o tie ropné piesky, tak naozaj nemá zmysel CETU odmietnúť, pretože tá diskusia bude pokračovať a sú iné grémia, e, kde by sa nám to ešte znova vrátilo. Nemeckí sociálni demokrati e, vo forme e, ministra Gabriela, to je ministra hospodárstva a ministra zahraničných vecí a možno aj budúceho prezidenta Nemecka Štamera povedali, že CETA je dobrá dohoda, TTIP je zlá dohoda. No ja osobne mm, som bol taký prekvapený a informoval som sa, Veď TTIP je teraz zmrazený, nevieme, ako to nakoniec dopadne, ale že CETA je dobrá dohoda, no to mi vyplynulo z diskusie s kanadským veľvyslancom, lebo on jasne povedal, že oni robili veľké ústupky a Američanov to trochu nahnevalo, lebo Kanada nám urobila veľa ústupkov, e, USA to urobiť nechcelo, čiže naozaj je to skutočne dobrý príklad, na ktorom sa dá stavať. Kanada má totiž strach, že bude veľmi závislá od USA, pretože oni sú obkolesení len morom a USA, čiže naozaj boli ochotní význam takto do značnej miery v ústretí. Je dôležité, aby teraz uznali a netvárili sa, ako by si Kanada e, bola veci uzurpovala a presadila sa naopak, presadila sa Európa. A tá otázka, ktorá vystáva, znie, s kým iným môžeme uzavrieť dohodu, ak nie s Kanadou. S Kanadou, ktorá je liberálne e, vedená, lavicovo-liberálne. Ja si myslím, že by sme mali byť za túto dohodu o obchode, lebo povedie k väčšiemu blahobytu v Európe. A my naozaj e, nemáme možnosť takého luxusu um, úplne vytesniť uh, hospodárske impulzy. Máme v mnohých krajinách EÚ hospodárske problémy a tieto môže pomôcť vyriešiť, pomôcť uh, vyriešiť uh, voľný obchod. Pokiaľ ide o ochranu našich spotrebiteľov, pracujúcich a tak ďalej, tam sme toho, pokiaľ ide o štandardy, naozaj veľa, veľa dosiahli. A teraz prehovorím smerom k zeleným. Ja som si vypočul tých rečníkov, vidím podporu pre pána Stása. Uh, z extrémnej lavice, z extrémnej právice. No a neviem, či zelení sa v tejto skupine dobre cítia. Mm, radšej by sa na tým mohli zamyslieť. Takže ja dúfam, že pro európske síly sa zjednotia a vytvoria väčšinu pre túto pokrokovú dohodu, e, ktorá veľmi dobre zohľadňuje otázky ochrany spotrebiteľa. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. A teraz pani Forenca. Grazie. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem komisii za túto správu, ale predsa len by som povedala, že definovať CETA ako tú najlepšiu možnú dohodu z nášho pohľadu, pokiaľ ide eh, o túto definíciu, je to pre nás trocha nepochopiteľné. My sme samozrejme veľmi radi, že môžeme diskutovať s komisiou, s komisiou o CETA. My sme trvali na tom, aby sa to mohlo prediskutovať, aby sme sa mohli formálne vyjadriť k CETA. Máme tu otázky životného prostredia, energii, ochranu životného prostredia, zdravia a podobne. To nás veľmi znepokojuje. Nám sa vôbec nepáči, že Európsky parlament vlastne je postavený pre diskusiu o CETA takto narýchlo, to znamená, že sa adekvátne nediskutovalo o rizikách, ktoré CETA predstavuje a preto ja chcem podčiarknúť aj náš návrh hodnotenia a stanovisko Európskeho súdneho dvoru k tejto otázke. Je tu niekoľko otázok, na ktoré by som sa chcela spýtať a chcela by som požiadať o vysvetlenie. Vieme, že to jadro CETA sa netýka odstránenie e, taríf, ale skôr e, tých e, netarifných prekážok. No a samozrejme tu vstupujú do hry e, environmentálne a zdravotné aspekty a podobne. Takže mám tri otázky. Poprvé, pokiaľ ide o e, stav životného prostredia, tu sa vyžaduje jednoznačná a medzinárodne koordinovaná politika, ale CETA sa vôbec nezaoberá práve problematikou ochrany životného prostredia. V preambule textu sa vôbec nehovorí o Parískej dohode, o potrebe znížiť emisie skleníkových plynov. V kapitole 24 obchod a životné prostredie takisto sa hovorí len o ekologických tematikách, ale e, kríza životného prostredia sa tam nespomína. Kapitoly 22 a 24, kde sa hovorí o rozvoji životného prostredia, tieto kapitoly nie sú právne záväzné Hovorí sa tam o súkromnej jurisdikcii nadnárodnej, pokiaľ ide o obchod a investície, ale nie je tam stanovený žiadny e, sankčný mechanizmus v prípade porušenia e, pravidel platných pre ochranu životného prostredia. Takže CETA by e, podľa vás mala mať pozitívne účinky na boj proti zmenám životného prostredia, ale nezdá sa to. Pokiaľ ide o energiu, chcela by som sa spýtať, či CETA zahrňa také komodity ako ropu a plyn a e, či e, bude umožnený dovoz takýchto komodít bez e, colnej záťaže. A, takže po ukončení rokovaní o CETA a, sa e, samozrejme začali takisto riešiť otázky e, dovozu e, ropy, takisto aj z e, z bitum, bitumenových pieskov. Takže chcem na záver sa spýtať ešte jednu vec a to sa týka vzťahu medzi CETA a geneticky modifikovanými organizmami a označovaním potravín. Na rozdiel od e, Spojených štátov a Severnej Ameriky, a v Európe platí pravidlo, že treba uvádzať e, na označení potravín obsah, e, ktorý presahuje 0,9 GMO a v podstate otázka teda vyvstáva, ako sa to bude riešiť v prípade dovoze potravín z Kanady. Ide o to, aby e, sa vychádzalo e, čisto z vedeckého e, prístupu, ktorý je zdrojom nášho preventívneho prístupu. Takže ja by som sa chcel spýtať, či mi môžete dať, na tieto, či mi môžete dať odpoveď na tieto otázky. A dúfame, že táto komisia E, príde s, e, so stanoviskom, ktoré zohľadňuje všetky tieto naše výhrady. Ďakujem vám. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A teraz pani Grostet. Ja sa pokúsim, pán Bartlak, aby to relatívne rýchlo. Chcem povedať, že keď sa pozme tú dohodu, tak vidím že e, to nie je až také hrozné, ako niektorí hovoria. E, čiže naozaj e, keď sa pozrieme na tú dohodu, napríklad článok 8, odsek 9, v D e, sa hovorí o možnosti oboch strán upravovať veci slobodne, pokiaľ ide o verejnú politiku, napríklad ochrana bezpečnosti životného prostredia, verejného zdravia, sociálna ochrana alebo ochrana spotrebiteľa, takže tam je sloboda e, príjmať legislatívu na vlastnom území. Takže toto je nedotknuté, hoci opatrenia, ktoré sú pri prijaté, e, môžu byť negatívne na e, nejaké investície alebo e, môžu obmedziť očakávania, hlavne pokiaľ ide o zisk potenciálneho investora. Potom sú tam ústavia, ktoré podporujú regulačnú spoluprácu, pokiaľ ide o vyhodnocovanie a uvádzanie na trh jednak produktov e, v oblasti zdravia a tiež pokiaľ ide o farmaceutika a ich e, patenty. Potom sú tu programy spoločného výskumu. Mňa by zaujímalo zo strany komisie, či alebo takto, ako táto dohoda e, sa môže prejaviť na práci EMA, či e, sa zrejme budú zbližovať ho, metódy práce a vyhodnocovania medzi EMA a príslušnou kanadskou agentúrou. Pokiaľ ide o lieky a liečivá, ako je to komisia, to, čo je v 20, 27 a 2028, môže toto mať nejaký dopad na ceny produktov, alebo či je komisia toho názoru, že ten dopad nebude až taký. Takže to sú otázky, ktoré by som chcela položiť. Ja ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz pán Balco. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi, aby som na úvod zareagoval na vec, ktorú som tu pred chvíľou počul. V našom výbore môžu byť diskusie profesionálne alebo ideologické a pán Líze z toho urobil takú politickú záležitosť, keď zautočil na zelených. za to, že spolupracujú s poslancami um, z niektorých eh, častí parlamentu. Ja by som sa mohol vidieť podobne na adresu EPP, ale neurobím to. Ja mám otázku na komisiu. typ zmrazený, momentálne aspoň teda. No a čo sa udeje, ak typ nikdy nebude rozmrazený, tak povediac? Eh, a čo sa teda udeje, keď USA použijú set štátu, teda americké firmy e, v Kanade, aby získali to, čo pôvodne chceli získať cez TTIP. Naše obchodné vzťahy s Kanadou sú obmedzené. Ja súhlasím s tými, čo povedali, že tá dohoda si vyžaduje hlbšiu analýzu a teda, že náš prístup musí byť pozitívny. Áno, ja súhlasím s potrebou informovať sa a môj prístup je pozitívny. A chcem zachovať štandardy, ktoré máme v oblasti ochrany bezpečnosti spotrebiteľov potravín a tiež mám pozitívny prístup k zachovaniu našej národnej suverenity. Čiže, aby som to povedal inak, ak volená vláda príde s nejakou úpravou a takto zastupuje ľudí, ktorí ju volili, tak súkromná firma by nemala mať právo riešiť to formou riešenia sporov investor-štát, lebo ako by takto boli investori postavení na rovnakú úroveň ako štáty. To sa deje v rámci SETA. Čo si spomínate, že v rámci OECD bola dohoda, dohoda o multilaterálnom mechanizme ochrany investorov. To sa však nikdy neudialo na multilaterálnej úrovni. Takže je tu, tuším, snaha urobiť to bilaterálne. A ja dúfam, že sa tam tomu podarí zabrániť. Ďakujem. Ďakujeme. Pekne teraz pani Konečná. Ďakujem pekne, pán predseda. Výhrady, ktoré som mala, mnohé už tu odzneli, týkali sa konkrétne životného prostredia a nejasností, ktoré v tejto oblasti v súvislosti SETA vystávajú, hlavne pokiaľ ide o arbitrážnu doložku pretože liberalizácia obchodu s tovarom a službami a deregulácia pravidel pre verejné obstarávanie, toto bude mať značný dopad na schopnosť vlád a samozpráv životné prostredie chrániť podporať zachovanie prírodných zdrojov, využívať zadávanie zelených, zelených a verejných zákaziek ako prostriedku k zeleným cieľom, dosovaniu zelených cieľov. Čiže to, čo ste vy nastavili v komisii, je v rozpore s našou činnosťou ak odoberieme právo národných vlád vyjadrovať sa k environmentálnym otázkam, tak e, tým vlastne stratíme obrovský kus práce, ktorú sme odviedli a opačným smerom. Arbitrážny mechanizmus a ďalšie deregulačné pravidlá v SETA ohrozujú súčasnú a budúcu legislatívu v oblasti životného prostredia. Dobré, SETA obsahuje kapitolu o udržateľnom rozvoji, ale podobne ako v prípade pracovného práva, aj tu sú veci nevymáhateľným spôsobom upravené. A najviac ma prekvapuje to, a ešte nikto nespomenul, je to, že SETA sa k vode stavia až na výnimky ako k akékoľvek inej obchodovateľnej komodite a dodávky vody sa vnímajú ako akákoľvek iná služba. SETA neposkytuje adekvátnu ochranu jednému z univerzálnych práv, teda prístupu k dostupnej, čistej, verejne distribuovanej vode. A toto ja vnímam ako zásadnú vec, veľmi základnú pre občanov EÚ. A neviem si predstaviť, že by sme sa mali ďalej baviť o ďalšom postupe, keď tu takéto niečo je. Vy hovoríte o tom, že je to ekonomicky veľmi výhodné, ale aj z vašich analýz vyplývajú stotiny percent rastu HDP, stotiny percentá nárastu miest. O toto iba ide. Takže povedzte otvorene, chceme liberalizovať úplne všetko, čo sa liberalizovať dá. A vôbec teda nejde o obchod. Keby vám išlo o obchod, tak by ste sa venovali iba téme obchodu a životné prostredie, ochranu potrebiteľa, bezpečnosť potravín, toto e, tam vôbec neriešite. Mrzí ma to, ale pre mňa SETA v tejto forme je absolútne nepriateľné. Ďakujeme pekne. Pani Šeria Pirik. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, er is al... Ďakujem pekne, pán predseda. Už sa tu toho povedalo veľa. Ja chcem povedať, že ja som zaseta, lebo s kým iným než s Kanadou môžeme uzavrieť dohodu. Ale, a povedala to François Grostet, Konkrétne mi ide o článok 8, e, 9 a 19. Tam sú síce nejaké pozitíva, ale vystávajú nejaké otázky. V Holandsku sme proti tomuto návrhu hlavne preto, lebo ide iba o tarifné a nie o netarifné opatrenia. sete sa hovorí o vzávnom uznávaní noriem. Ale napríklad pre polnohospodárov z Holandska budú platiť iné pravidlá. Ja som kritická, ale pozitívne nastavená. A chcem povedať, že treba dávať pozor na to, ak sú tu nejaké znevýhodnené sektory, musíme sa zamyslieť, čo s tým. Článok 8.9 a 19.1. A tam sa dá toho dosiahnuť veľa, lebo komisia musí pripraviť rovnaké, praco- rovnaké podmienky pre všetkých. No a ak dostanem pozitívnu odpoveď, tak budem spokojná. No a tí, ktorí um, sa vedeli kriticky, tým chcem povedať následovné. V mojej krajine sa mnohí polnospodári stiažujú na pravidlá, je ich veľa v Európe, nie sú tu zharmonizované. Takže čo potom medzinárodná úroveň? Naozaj e, musíme toto riešiť. Určite to polnospodári uvítajú. Ďakujem pekne. A teraz dostane príležitosť komisia, aby odpovedala na to množstvo otázok, ktoré tu padli poslanci. Tlmočenie je k dispozícii ešte asi na 10 minút a potom to bude pokračovať iba v angličtine. Teda dávam slovo komisii, nech sa páči. Ďakujem. Otázok bolo veľa. Ja sa pokúsim zoskupiť ich a odpovedať na ne. A možno začnem otázkou, pretože tých otázok bolo veľa, ktoré sa týkali právomoci spoločného výboru a toho, čo môže urobiť a čo urobiť nemôže. V prvom rade je dôležité objasniť to, že spoločný výbor nie je externý nezávislý výbor, je e, zložený zo signatárov zmluvy, a to je Európska únia a Kanada, a môže rozhodovať len o tom, na čom sa dohodli obe strany. Rozhodovanie v tomto spoločnom výbore z hľadiska Európskej únie môže nastať len e, vtedy, keď sa urobí rozhodnutie na rade a musí to byť v súlade so všetkými e, požiadavkami právneho procesu. Spoločný výbor nemôže pozmieňať text CETA, môže zmeniť len niektoré prílohy, niektoré z nich ste tu uviedli a všetky zmeny textu CETA musia prejsť plným procesom, eh, ktoré zahrňajú hm, radu a parlament. Áno, spoločný výbor môže zmeniť určité prílohy, ktoré sa týkajú SPS, ale na druhej strane je len normálne, že obchodná dohoda sa môže môže preskúmavať rozhodnutia o ekvivalentnosti, ale Dôležité je, že všetky rozhodnutia o ekvivalentnosti sa musia robiť pri plnom respektovaní postupov Európskej únie a nemôžu tam nastať žiadne odchýlky alebo výnimky od takéhoto postupu. To znamená, že sa tam plne uplatňuje e, princíp e, preventívneho e, prístupu obozretnosti to znamená, že tie hodnoty e, stanovené pre pesticídy a podobne sú stanovené pre všetky dovozy prichádzajúce do Európskej únie a to sa nemôže meniť e, vo vzťahu k nejakej krajine, krajine alebo no, nemôže to zmeniť e, CETA. To je dôležité. A samozrejme, každá ekvivalentnosť a každé rozhodnutie o ekvivalentnosti sa môže urobiť až po podrobnej analýze toho, či je e, skutočne ekvivalentnosť medzi SPS opatreniami v prípade konkrétnych e, produktov. Až keď toto sa urobí, tak potom to rozhodnutie v súlade s tým, čo sa predpokladá v interných e, postupoch EÚ, to znamená na základe rozhodnutia komisie, ktoré sa skúma zo strany príslušného výboru, až po tomto všetkom spoločný výbor môže urobiť rozhodnutie. Hovorím tu o postupoch Európskej únie, ale samozrejme Kanada má svoje, svoje vlastné postupy. Nič v v, tom, v tejto dohode CETA. Absolútne nič v tejto dohode má moc zmeniť normy pre e, produkty a bezpečnosť potravín, či už sa to týka GMO, hormónové e, promotory, čokoľvek e, iného, všetko, čo prichádza do únie a do Kanady, musí rešpektovať tieto normy akékoľvek rušenie povinností a podobne, ktoré sme, povedzme, ponúkli Kanade a všetky produkty od e, kanadských výrobcov e, v rámci určitých kvót musia napriek všetkému jednoducho rešpektovať všetky tieto normy pre bezpečnosť potravín. To je zakotvené nielen v dohode, ale takisto je to v spoločnom interpretačnom nástroji, ktorý má právnu záväznosť a je záväzným v zmysle článku 31 Viedenského dohovoru o dohovoroch a tento nástroj opäť zdôrazňuje veľmi jednoznačne a zahrňa aj odkazy na text CETA. Tieto odkazy nie sú ucelené odkazy, ale e, pre každý bod, o ktorom som hovorila, čo sa týka bezpečnosti potravín, tam od, odkazy sú. Ten princíp obozretnosti je zakotvený v zmluvách Európskej únii a CETA ho žiadnym spôsobom meniť nemôže, pokiaľ e, sa tá dohoda e, k tomuto princípu neviadruje priamo, to ešte neznamená, že tam nie je zakotvený. Podobne ako v prípade GMO sa nič nemení. Pokiaľ ide o ochranu životného prostredia a záväzky v rámci kapitoly pre obchod, e, životné prostredie a obchod a prácu, ja tu chcem e, zdôrazniť, že tu ide o záväzné doho, do, záväzky a do, doho, dohody a tie strany, zmluvné strany, môžu byť brané na zodpovednosť. Poprvýkrát Kanada v obchodnej zmluve akceptovala špecifické záväzky, pokiaľ ide e, o dohovor ILOG. a to je veľmi dôležitý krok pre Kanadu, pretože na začiatku rokovaní de facto ešte neratifikovala 4 z tých 8 dohovorov o ILOC a od tej dobe od doby, čo sme začali rokovania, tak eh, Kanada ratifikovala tri, ešte chýba jedna dohoda o kolektívnom vyjednávaní a už aj tu vláda začala vyrok, eh, vyjednávať. A to môže mať pozitívny vplyv a viesť k eh, efektívnej implementácii dohovorov ILOC. A pokiaľ ide o životné prostredie, tam je takisto jasný záväzok efektívne implementovať a ratifikovať viac multilaterálne environmentálne dohody, vrátanie Parížskej klimatickej e, dohody. Hoci ten, táto dohoda sa explicitne neuvádza e, v texte CETA, pretože sa o ňom rokovalo ešte pred uzavretím a podpísaním e, Parížského klimatického dohovoru. Ale uvidíte zámer, že zámer zmluvných strán v tomto smere je veľmi jasný v súvislosti aj s tým spoločným interpretačným nástrojom. A je jasné, že tie multilaterálne dohovory zahrňajú aj parížský dohovor. Okrem toho sú tam veľmi komplexné ustanovenia o udržateľnom riadení zdrojov, o, o zodpovednosti spoločností, CSR a tieto kapitoly tiež e, zahrňajú aj mechanizmy uplat presadzovania. Niektoré členské štáty už povedali, že sú otázky, ktoré alebo kapitoly, ktoré zahrňajú nielen záväzné ustanovenia, ale aj mechanizmy presadzovania. Uh, in the chapters and um, there are several stages um, included and it in, and